Dámy a páni, Je to pre mňa veľká česť, že môžem zahájiť toto dnešné popoludnejšie stretnutie. Prvá vec, ktorej sa budeme venovať, je prijatie dnešného programu. Dúfam, že všetci viete, že Prvý bod programu je návrh na zriadenie vesmírneho programu eh, pre Európsku úniu a tiež eh, vesmírnej agentúry pre Európsku komisiu a potom tiež pomocný program pre eh, pozastavenie atomovej elektrárne Ingalina v Litve a potom ďalšie schválenie správy z 20. z 2013 a potom máme tu európsky eh, program excelentnosti a inovácie. Takže dúfam, že s týmto programom súhlasíte. Nie sú k tomu žiadne pripomienky, takže program je prijatý. Pokiaľ ide o schválenie zápisnice z 3. septembra, sú proti tomu nejaké námietky voči, týmto, voči tomuto záznamu? Dobre, tak keď nie sú žiadne pripomienky. Takže považujeme tento záznam za schválený a môžeme začať prvým bodom nášho dnešného programu a to je návrh nariadenia pre vesmírny program únie a zriadenie agentúry Európskej únie pre vesmírny program. A pán Maslini, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne za slovo. K tomuto je to text strategického významu a dostali sme aj pozmeňovacie návrhy a práve preto je tých pozmeňovacích návrhov tak veľmi veľa. My na týchto pozmeňovacích návrhoch pracujeme. Je ich 2,5 tisíc. Mali sme prvé stretnutie tieňových spravodajcov a ďalšie je naplánované na stredu. Každopádne však máme Eh, pocit, že sa pomerne dohodneme na tom, ako budeme k tomu pristupovať a ide predovšetkým o Ide predovšetkým o tému, ktorá predstavuje rizikovejšie záležitosti ako riadenie týchto programov. Obdržali sme asi 100 pozmeňovacích návrhov, ktoré sa týkajú len tejto jedinej témy. Pri tejto práci na kompromisných návrhoch sa snažíme nájsť také návrhy, ktoré budú dostatočne konsenzuálne. No a pokiaľ ide o riadenie, o governance, tu vítame návrh komisie, aby sme si vyjasnili úlohy medzi komisiou GSA, tu bude nový balík právomoci. No a potom agentúra pre kozmický výskum a ESA. Cieľom je nájsť zbytočne nákladné položky a snažíme sa jasne vymedziť tieto nové kompetencie pre GSA. Na tomto teda naozaj tuho pracujeme a snažíme sa zdôrazniť niektoré relevantné záležitosti. Myslím, že na tom sa aj dohodneme s, s tieňovými spravodajcami. A to je tá problematika downstreamu. To je pre nás mimoriadne dôležité. No a najmä pokiaľ ide o program Galileo, mali sme tu veľkú kapacitu v oblasti upstreamu a je potrebné zavádzať aj downstreamovú časť, pretože toto je mimoriadne dôležité pre priemysel, aby mohli využívať družicové infraštruktúry, ktoré chceme zavádzať. V tomto ohľade by agentúra mala mať silné kompetencie a tiež sa snažíme upresniť úlohu ESA, ktorá je historickým partnerom v oblasti inovácií, a je to technický pilier celej európskej vesmírnej stratégie. Pokiaľ ide o governance, riadenie, je potrebné e, vymedziť vzťahy medzi GSA a ESA. GSA je agentúrou EU a ESA je agentúra, ktorá má vzťahy s mnohými členskými krajinami ale nie so všetkými a tiež má vzťahy s krajinami mimo Európskej únie. Tu bude potrebné vyjasniť niektoré záležitosti správneho hľadiska. No a teraz niekoľko slov k rozpočtu. Prostriedky, ktoré sú vyčlenené na vesmírny program, sú postačujúce je tu návrh 16 miliard zo strany komisie. Keď to porovnáme s minulosťou, je to e, výborná správa. No a pokiaľ ide e, o tie pozmeňovacie návrhy, ja tu napríklad navrhujem drobnú úpravu, e, pokiaľ ide o nové programy napríklad. Nové programy, tieto Na tie by sa mal vyčleniť obmedzený rozpočet. A, a v rozpočte komisie je iba 500 miliónov na GOSATCOM a SSA. A my sme o tom diskutovali s kolegami a niektorí z nich zdôraznili, že keď tento rozpočet bude takto obmedzený, tak tieto nové programy budú možno vypustené. To je 250 miliónov na jeden, čo je málo. Teda v tom mojom návrhu, ktorý som ja nadniesol, sa snažíme, aby to bolo 600 miliónov na GovSatkom a 600 miliónov na SSA, čo by znamenalo náraz celkového rozpočtu. No a naša práca sa bude zameriavať na to, aby sme absolútne prioritizovali tradičné historické programy ako programy Galileo, EGNOS na jednej strane a na druhej Kopernikus. Ďakujem veľmi pekne za tieto pripomienky a ja by som chcel upozorniť na to, že prvá diskusia o vesmírnom programe bude v júli a tieto diskusie už boli naozaj veľmi intenzívne, tak ako ste povedali, je tam veľmi veľa pozmeňovacích návrhov a my máme k dispozícii 40 minút. To znamená, že sa i hneď musíme pustiť do tejto témy hneď po tomto úvode. Tieňoví spravodajcovia alebo tí, ktorí ich nahrádzajú, majú dve minúty, aby sa k tomu vyjadrili. Prvá je pani Hudy. Ďakujem veľmi pekne. Ja som tu naozaj na miesto tieňového spravodajcu z SND a, ona veľmi dobre spolupracovala e, so spravodajcom. Takže my sa zameriavame na tieto zmeny, ale tieto zmeny sa týkajú predovšetkým bezpečnosti a obrany v tomto návrhu komisie, kde sa táto záležitosť zdôrazňuje a SND vždy hovorila, že Európsky vesmírny program musí ostať civilným programom a e, musíme sa však zameriavať aj na bezpečnosť, ale ďalej Využívanie Galilea Koperniku, programov Galilea a Kopernikus musíme posilniť my nemáme dostatočné výstupy a výsledky a preto e, sa zameriavame na GSA, Európsku vesmírnu agentúru a teda táto sa zameriava skôr na ten downstream, no a potom ten druhý návrh zo strany komisie a je pochybné, či tento program môže poskytnúť nejakú veľkú veľkú pridanú hodnotu. Takže najdôležitejšie je pripomenúť, že tento rozpočet je príliš nízky a tu sa navrhuje, aby GovSatcom sa vypustil a aby sme ten SSA program posilnili. Teda to je veľká hrozba voči satelitom Galileo a Kopernikus. Takže záverom Ehm, my si myslíme, že tá dohoda tu je, Galileo a Kopernikus podporovať, že to budú pozitívne diskusie, ale musíme podporiť aj ten mm, sektor downstreamový v rámci GSA a tiež pokiaľ ide o to riadenie a verejné obstarávanie, o tom sa veľa diskutuje a ďalej bude potrebné diskutovať o celkových cieľoch tých, tohto programu, než sa pustíme do podrobností. Ale my naozaj sme presvedčení, že vypracujeme dobrý návrh, ktorý bude slúžiť budúcnosti občanom. Ďakujem veľmi pekne. Boli ste len o minútku dlhšia, takže budeme Namiesto pána Tošanovského pán Enko zase dva minúty, dve minúty. Áno, to je pravda, takže dovolte mi najprv povedať, že on navrhuje, aby sme počiarkli posilnenú úlohu agentúry a pokiaľ ide o presunutie zodpovednosti na Galileju a potom ostatné prvky programu by mali eh, profitovať z expertízy tejto agentúry a Európska vesmírna agentúra e, musí rešpektovať aj členské štáty, potom tie zložky a rozpočet. Náš tieňový spravodrajca si myslí, že tu sú aj e, komunikačné služby, ale aby sme mali e, dobre fungujúci satelitný systém a vysledovateľný systém, tak tieto obalky by mali byť navýšené, presne tak, ako moja kolegyňa práve povedala a to nie na úkor Galilea a Kopernikus. No a potom tiež v neposlednom rade je účasť tretich krajín. Sme presvedčení, že účasť niektorých tretich krajín vrátane Veľkej Británie po Brexite je veľmi dôležitá pre Európsku úniu ako takú a my sme proti týmto obavám alebo tej politiky, ktorú navrhuje pán Barnie a týchto chce vylúčiť. On hovorí, že na základ... my, my hovoríme, že na základe medzinárodných dohôd musí byť možné pre tieto tretie krajiny sa zúčastňovať tohto vesmírneho programu. Áno, ďakujem veľmi pekne. A tretia je pani Nachtigal. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ja by som chcela začať tým, že by som chcela pánu Salinimu a jeho týmu poblahoželať a poďakovať za ťažkú prácu, ktorú vložili do tohto vesmírneho programu. A tento vesmírny program spája viaceré vesmírne iniciatívy Európskej únie a zdieľam aj to hodnotenie komisie, že tento program má signifikantný potenciál na stimuláciu inovácií, ale aj bezpečnosti hospodárskych a aktivít v sektore downstreamovom a tiež napomôže digitalizácii našej, našho hospodárstva, ale tiež by sme mali e, zlepšiť aj naše schopnosti, ktoré sa týkajú boja proti klimatickým zmenám. Toto tiež vítame. Tieto eh, možnosti, toto je dôležitý prvok a ja si myslím, že pokiaľ ide o tento vesmírny balíček, tento prináša eh, pridanú hodnotu pre Európsku úniu a toto je veľká eh, príležitosť zamerať sa na tento nový program, zamerať sa na synergie a tiež ďalšia vec, ktorú by som rada spomenula, ja som naozaj za spolu so spravodajcom a tieňovými spravodajcami, že je tu veľmi veľa týchto pozmeňovacích návrhov a mám trošku pochybnosti. Jedna z mojich pochybností sa týka zavedenia tohto riadiaceho výboru. Pochybujem, že či obstarávanie týmto bude uľahčené. Skôr to bude skomplikované a menej transparentné nutné. Avšak je tiež bezpodmienečne nutné, aby toto nariadenie mm, prebehlo týmto postupom a potom Horizont Európa. V tomto návrhu sa hovorí a ja verím tomu, že táto vesmírna časť tohto programu je veľmi dôležitá a chcela by som tiež počiarknúť dôležitosť synergii medzi vesmírnym programom a Horizont Európa. No a posledná obava, ktorú by som tu chcela nadniesť, je tie nové prvky programu a navýšenie rozpočtu. Myslím si, že musíme predovšetkým zabezpečiť kontinuitu programu a už tie existujúce vlajkové lode predtým, než začneme rozvíjať ďalšie, najmä keď sa pozriete na to, že nemáme dostatok peňazí na to, aby sme to doslova spustili. Takže toto si je potrebné uvedomiť, ale inak sa veľmi teším na ďalšiu spoluprácu so spravodajcom a s tieňovými spravodajcami. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Teraz za zelených pán Javor. Nie, nie je tu. Dobre. Dobre, ja som tiež tieňový spravodajca za GUE, takže teraz som na rade ja a tiež by som chcel uviezť niekoľko pripomienok k tejto tematike. Ja si myslím, že pokiaľ ide o vesmírny program, tak je mimoriadne dôležité, aby sme využívali existujúcu satelitnú infraštruktúru, aby sme širšie využívali tie programy, ktoré sme už vyvinuli. Jeden z nich je Galileo, ďalším z nich je Kopernikus. Samozrejme, že je tiež pomerne dôležité, aby sme sa tomu nevenovali len vo všeobecnosti a ak, ako rýchlo prebieha tento rozvoj v environmentálnych otázkach, ale mali by sme sa pozrieť aj na každý konkrétny štát a to, aký je dopad napríklad sucha alebo zvyšovania teploty na každú konkrétnu krajinu. Toto je mimoriadne dôležité a sú tu určité e, následné dôsledky napríklad pre archeológiu počas e, období sucha sme profitovali. Salisbury Plain to je úžasný príklad. No ale samozrejme, my sme závažne proti voči dvojakému využívaniu časti programu a sme proti tomu, aby sa peniaze, ktoré boli vyčlenené na Galileo a Kopernikus, využívali na iné časti programu. Ak nemáme na tieto nové programy dostatok finančných prostriedkov, musíme nájsť v rozpočte na to nájsť iné prostriedky, pretože inak potlačíme veľmi pozitívne výsledky rozvíjajúcich sa programov, ktoré teraz už postupujú a zaznamenali pokrok. Takže myslím si, že toľko z mojej strany. Ja som využil dve minúty a teraz by som dal slovo ďalej pánu Tamburáno. Pán Tamburáno, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem. A je, ja sa chcem poďakovať eh, spravodajcovi za vynikajúcu odvedenú prácu. My sme presvedčení o tom, že Európa by mala mať moderné eh, štartovacie zariadenie a infraštruktúru, ktoré umožňuje sprístupnenie vesmíru. A teda, aby sme mali vesmírny program, ktorý je konkurencieschopný z celosvetového hľadiska. Veríme, e, e, že tie naše návrhy prispejú k zlepšeniu nariadenia. Chcel by som venovať pozornosť trom aspektom, ktoré považujeme za veľmi dôležité. Kopernikus je veľmi e, užitočným nástrojom, ktorý môže slúžiť na lepšie pochopenie toho, čo sa deje na povrchu Zemekule. Preto je to nástroj, ktorý si zasluhuje e, finančné posilnenie. Je potrebné monitorovanie pôdy, znečistenia, vývoja klimatických zmien a tak ďalej. A Kopernikus by mohol byť dobrým pomocníkom. Skutočne by sme mohli tento nástroj využiť vo väčšej miere na monitorovanie a tieňový spravodajca z GUE tiež na to poukázal v podstate eh, Kopernikus môže slúžiť aj eh, svojou ochrannou funkciou. Ďalej by sme boli za to, aby sa väčšia pozornosť venovala eh, realizácii a využívaniu služieb. Tieto služby by mohli byť veľmi prínosné pre malé a stredne veľké podniky a mohlo by to poviesť k štandardizácii vesmerných riešení, ktoré by mohli byť univerzálnejšie využívané v rámci EÚ. Posledný tretí aspekt, transparentnosť. Máme celý rad návrhov, ktorý s týmto súvisí. E, to je e, využitie mm, e, rôznych zložiek tohto programu teda je e, potrebné zefektívniť e, správu a riadenie, aby sme efektívnejšie nakladali s využitím do budúcnosti. Ďakujem. Teraz dozrel čas, aby sme e, udelili slovo komisii. Pán Čajme Silva, máte slovo. Ďakujem pekne, pán predseda. Európska komisia chce poďakovať prvom rade spravodajcovi, pánovi Salinimu. Ďakujeme za jeho správu, ktorá identifikuje podľa nás kľúčové prvky návrhu komisie, teda význam politiky vesmíru, pokiaľ ide po, o strategické záujmy Európskej únie. Tiež dobre opisuje tie výzvy, ktoré vyvstávajú v oblasti governance a tiež to, čo hovorí, že je potrebné sa vyhnúť duplicite. E, toto všetko komisia plne zdieľa. Radi by sme potvrdili, že ten cieľ objasnenia pokiaľ ide o jeden rámec finančného partnerstva vyrokovaný s inštitúciami, hlavne s tými hlavnými, ktoré uplatňujú vesmírny program, teda Európska vesmírna agentúra, a potom agentúra v Prahe a v SPA. A to nám umožní poriadne zadefinovať e, úlohu jednotlivých aktérov a vyhnúť sa tej spomínanej duplicite, lebo to je tri inštitúcie, Paríž, Praha a SPA podpíšu e, jedinú dohodu o finančnom partnerstve so všetkými detailmi e, finančnými, e, časovými, rozpočtovými a tiež rozdelenie právomoci, pokiaľ ide o riadenie a využívanie tohto rozpočtu. Teraz k rozpočtu. Aj to spravodajca veľmi dobre identifikoval. Chcem upozorniť na to, že komisia navrhuje poprvýkrát istú hierarchiu podľa dôležitosti jednotlivých programov eh, vesmírneho výskumu Galileo Copernicus a tiež navrhujeme isté indikatívne sumy, ktoré umožnia postupne vyvíjať eh, tie mm, výdavky eh, tak, aby sa to postupne cizelovalo, prispôsobovalo v rámci mm, konkrétnych rozpočtov ako SATKOM alebo SST. Takže to, čo Spravodajca navrhuje v správe, teda zvýšenie sumy. Tu chcem upozorniť na to, že sú to dva programy, ktoré vychádzajú z existujúcich infraštruktúr na úrovni členských štátov. A chceme teda uprednostniť hlavne financovanie čes členské štáty. Samozrejme, že istá flexibilita je na mieste, ale je tu aj e, možnosť e, väčšej účasti členských štátov, lebo infraštruktúry sa využívajú už teraz, sú práve v rukách členských štátov. Čiže modernizácia týchto infraštruktúr alebo investície do nových infraštruktúr. E, to sa tiež môže diať aj formou spolufinancovania e, národného charakteru, pokiaľ ide o tie štáty, ktoré vlastnia tieto infraštruktúry. Takže toľko z našej strany, pán predseda. E, toto je teda náhľad komisie, pokiaľ ide o uplatňovanie týchto programov. Samozrejme, že sme veľmi zvedaví na všetky návrhy z dielne Európskeho parlamentu, poslancov. Naozaj chceme znova potvrdiť ako komisia, že ide o program civilného charakteru pod civilnou kontrolou. Aj keď tie rôzne služby, ktoré sa poskytujú, sa môžu samozrejme využiť aj v bezpečnostnej oblasti, dokonca aj v obrannej oblasti. Je to na členských štátoch, aby tieto služby využívali. Takže e, toto som chcel uprazniť, upresniť pokiaľ ide o ten zvyšok, e, aby som to uzavrel, diskusie, ktoré prebiehajú v Rade, e, sa veľmi blížia k tým prvkom, ktoré identifikoval spravodajca Európskeho parlamentu, takže máme naozaj pocit, že sa nám podarí vo vzájomnom dialogu interinstitucionálnom e, dopracovať k istým kompromisom, v relatívne rozumnom čase, teda v úvode budúceho roka. Takže ešte raz veľmi pekne ďakujem pánovi Salinimu za jeho správu. Ďakujem pekne. Ehm, myslím si, že to bolo vynikajúce vystúpenie za komisiu. Teším sa, že to vnímate rovnako ako my, e, európsky poslanci. To je super. I shall pass the word to conclude all this discussion Odovzdám slovo záverečné pánovi Salinimu. Ďakujem. Ak dovolíte, len veľmi stručne nadviažem na to, čo tu odznelo ako posledné od zástupcu komisie. Bolo totiž poukázané na to, čo, o čom hovorili aj predrečníci. Je to veľmi špecifický program, je to um, program, ktorý e, má korene v tej e, civilnej oblasti a z toho treba vychádzať a maximalizovať výstup. Jednoducho treba e, konať tak, aby to bolo v ústrety e, občanom, e, aby to napomáhalo aj kyberbezpečnosti. Teda má to byť na jednej strane občianské a na druhej strane má to byť aj v tej oblasti obrany, aj keď obrana nie je ten hlavný pilier. Hlavným pilierom je čosi e, čo sa týka vlastne bežnej populácie, tie eh, technické aplikácie. To eh, samozrejme nám tiež veľmi leží na srdci. Ešte jednu vec chcem uviezť, na ktorú som pozabudol vo svojom úvodnom vystúpení. Ide o horizont eh, Európa. Pokiaľ by sme mali implementovať všetky zaujímavé aspekty vesmírneho programu, tak určitá časť rozpočtu by mala byť vyhradená na e, vesmírny výskum a mm, to by bolo dobré ešte rozvinúť. Druhá poznámka z mojej strany sa týka rozpočtu a hlavne flexibility rozpočtu e, v tom internom poňatí e, o tom hovorila aj komisia, že nesmieme veci rozkatulkovať. musíme byť flexibilní pri nakladaní e, s položkami rozpočtu a dbať predovšetkým e, na to, aby veci e, boli E, logicky previazané, aby priniesli e, svoj osoch. Ďakujeme za vyjadrenie. Myslím, že toto e, bola veľmi konštruktívna a dobrá výmena názorov. Zdá sa, že sme sa dopracovali k dohode, hovorí pán predseda a verím, že v stredu budeme schopní preberať pozmeňovacie návrhy a to za prítomnosti spravodajcu a tieňových spravodajcov. Ďakujem pekne. Môžeme teda uzavrieť rozpravu pod týmto bodom a môžeme sa pustiť do ďalšieho bodu. So, as agreed, tak ako bolo dohodnuté, druhá časť nášho programu bude na vrch nariadenia rady, ktorým sa stanovuje program pomoci na vyraďovanie jadrovej elektrárne Ignalina v Litve vyraďovanie z prevádzky. Ide o program Ignalina, a ktorým sa e, zruší nariadenie Rady 1369 z roku 2013. Návrh komisie sa týka programu pomoci pri vyraďovaní z prevádzky, konkrétne jadrovej elektrárne Igna Lina v Litve a na to viazaný rozpočet pre obdobie 2021 až 2017. aby bolo jasné, o čo ide, máme na mysli dva reaktory a celá infraštruktúra jadrovej elektrárne. ITRE je gesčným výborom pre túto tému. Rozpočtový výbor sa rozhodol, že nebude vypracovávať stanovisko k tejto téme. Pán Javor bude hovoriť e, v mene spravodajkyne Rebeka Harms a predloží návrh správy, e, e, ktorý obsahuje 18 pozmeňovacích návrhov. Chcel by som vás informovať, že máme 30 minút na túto celú diskusiu, tak prosím, aby ste sa zamerali na tie kľúčové aspekty. Tieňoví spravodajcovia dostanú po dvoch minútkach a ostatní po minúte. Prosto štandardné e, časy. Takže pán Javor má slovo a uvedie nás do témy. Nech sa páči. Ďakujem pekne. Ako bolo uvedené, e, vystupujem v mene spravodajkyne Rebeka Harms, ktorá sa ospravedlňuje za svoju neprítomnosť na dôležitej diskusii, pretože e, má e, určité pracovné povinnosti v USA. Prečítam to, čo by povedala ona. E, vážený pán predsedajúci, kolegovia, zástupcovia komisie, pri vypracovávaní tejto správy som sa oboznámila so reálnou situáciou a e, stretla som sa so všetkými zainteresovanými stranami. Navštívila som jadrovú elektráreň, bola som s zástupcami vlády Litvy, takisto som sa stretla so zástupcami komisie vrátane Eh, komisára Oettingera a takisto som eh, aj hovorila s zastupcami EBRD. Eh, môžem potvrdiť to, že proces vyraďovania z prevádzky už postupil a prvotné problémy už boli E, e, došlo k ich náprave a to za účasti nezávislých expertov, tak ako komisia aj avizovala pri strednodobej správe z júna tohto roku. Moja správa sa zameriava na dve veci. Poprvé, skutočne ide o veľmi finančne náročný proces vyraďovania prevádzky. Bol, boli spracované detailné e, vyčíslenia nákladov EBRD, komisia a litovskí experti sa dohodli na konečných číslach. Návrh komisie alokovať 550 miliónov eur pokiaľ ďalšieho eh, viacročného rámca nepostačuje na vyraďovanie reaktora číslo 2, ktoré má začať v roku 2026 a bude trvať aj na, v roku 2027. Je jasné, že dostatočnú čiastku treba mať dispozície ešte prv, než sa s tým započne. 780 miliónov eur je čiastka, ktorá by bola potrebná. Je podstatné, aby Európsky parlament podporil e, túto čiastku a to by malo byť následne potvrdené Európskou radou. Po druhé, Európsky parlament e, by e, mal avizovať, že nebude revidovať priradený rozpočet a to na úkor doterajších záväzkov Litvy ja verím, že tieto návrhy e, budú podporené aj stanoviskami tieňových spravodajcov a očakávam e, plodnú a konštruktívnu spoluprácu v tejto veci. Koniec vystúpenia. Ďakujem pekne. Myslím si, e, že to bolo veľmi jasné. Začneme pánom Langenom, ktorý je za EPP tieňový spravodajca. Ďakujem pekne. Stá sa, že program e, program sa zmenil, pretože očakával som e, tento, e, túto tému až zajtra. Myslím si, že sme sa už venovali viackrát tejto téme jadrovej elektrárne v roku Ignalina v roku 2006, potom v roku 2009 a to súviselo s dohodou o pričlenení. EU ide o reaktory sovietského pôvodu v roku 2008 prvý reaktor. E, u ňoho nastalo e, ukončenie prevádzky. My vieme, že náklady za vyraďovanie e, boli vyčeslené na 2,9 miliardy eur. Európska únia už prebrala na svoje plecia 1,4 miliardy. Zdá sa, že je to Mm, že e, je celkom plynulý prechod od vyraďovania prvého reaktora, plynule sa vstupuje do vyraďovania druhého reaktora. A má to svoje opodstatnenie. Ak by došlo k prerušeniu tohto plynulého toku, tak potom by bolo treba opäť otvárať e, verejné obstarávanie a nábor e, E, e, expertov, čiže náklady by sa ešte zvýšili. Teda ten e, návrh Rebeky Harms je veľmi rozumný a teda aj čo najskôr vopred sa vysporiadať s finančným deficitom, ako ho vidíme dnes. Ale ako to vyriešime zatiaľ nie je jasné. My samozrejme predložíme stanovisko a e, výbor pre kontrolu rozpočtu e, bude mať definitívne slovo. Zatiaľ boli veľmi kritickí k opatreniam z roku 2012 e, aj ohľadom vlastne smernice o Európskom verejnom zaobstarávaní. No a z toho všetko vyplýva, že tie náklady by mali byť efektívnejšie spravované, ako tomu bolo pri prvom reaktore Zdá sa, že pri tom druhom re- reaktore narazíme na ďalšie problémy. Vlastne vyhorené palivo už bolo e, presunuté na miesto asi 10 kilometrov jadrovej elektrárne Ignalina. A teda je dôležité, aby pre všetkých výpočtoch sme zohľadnili požiadavky, ktoré súvisia s týmto úložiskom, ktoré je viac menej nedostatočne zabezpečené. Myslíme si, že je potrebné toto zohľadniť pri úvahách aj pri vyčíslovaní a je, je nám veľmi ľúto, že pani Harms tu nie je dnes, e, e, pretože ona tam už bola viackrát. Po mojej prvej návšteve som hovoril s ruským inžinierom po 300 miliónach eur, ktoré sme investovali. E, vlastne nemáme z toho žiaden výnos, pretože budeme oba dva reaktory vyraďovať po tom, ako došlo k katastrofe v Černobylu, bolo prijaté vlastne rozhodnutie, že tieto sovietské reaktory sa budú odstavovať a vyraďovať z prevádzky. No a my vieme, že tieto veci majú veľmi dlhodobé dôsledky. No a bolo to zohľadňované aj pri prístupových rokovaniach a vzťahuje sa to na tri štáty, ktoré sa stali členmi EÚ. Takže Myslíme si, že toto treba zohľadniť v prvej miere pri e, finančných prepočtoch. Áno, máte úplnú pravdu. Ak niekto bol teda e, prinútený k určitým krokom, tak treba mať ošetrené to finančné krytie. Pán Krumbašev je ďalším vystupujúcim tieňovým spravodajcom za socialistov. Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, ja podporujem túto správu vyhotovený Rebekou Harms. Ja, eh, ja eh, skutočne eh, som veľmi rád, že sa tu pristupuje k navýšeniu prostriedkov E, teda zo strany komisie je to 552 miliónov a litovský návrh je 780 miliónov. Čiže tuto je rozdiel. Amount. 250 uh, miliónov. Myslíme si, že tu je dôležité e, uvažovať aj e, zvýšenie sumy pre Slovensko a Bulharsko. Čo? I have a few questions for uh, Mrs. Harms. Ja mám otázku pre pani Harms. Čo sa týka konkurencieschopných e, e, miest pre kvalifikovaných pracovníkov, ktorí sa budú podielať na vyraďovaní z prevádzky, kto o tom rozhoduje? Myslím si, že takéto rozhodnutie má byť zakotvené v pláne vyraďovania z prevádzky. Pokiaľ litovský regulátor súhlasí s určitou výškou, to musí byť v deklarácii. Čo sa týka bodu 9, malo by byť, malo by byť odhad, ako to európske financovanie ovplyvní región. Opäť to má vplyv e, na e, mzdy expertov, ktorí sa budú priamo podielať na vyraďovaní. Pozmeniaci návrh 14 E, pokiaľ e, má byť vyčíslenie, dotiahnutie e, toho priebežného plánu vrátanie dekontaminácie, pretože skutočne nie sú dostatočné skúsenosti a určite nie finančné vyčíslenia, čo to všetko znamená a čo všetko treba finančne vyčísliť pri vyraďovaní z prevádzky takéhoto typu reaktora. A treba jednu vec uprosniť, nie je to presne ruský typ reaktora, to je RBMK, teda presne ten typ reaktora, ako je, bol v Černobyle. Na Slovensku a v Bulharsku sú to reaktory 440, to sú iné druhy ruských reaktorov, ktoré nemajú rovnaké problémy ako ten černobylský. Najväčší problém je na Litve, preto potrebujú podporu, preto potrebujú viac peňazí preto potrebujú 780 miliónov, nie 552, aby mohli započať s prácou, ktorá, e, vyraďovacou prácou, ktorá bude trvať 7 rokov. Jednak dotiahnutie prvého reaktora a začať e, a, a, a uzavrieť druhý reaktor. A e, tých 7 rokov nebude postačovať na úplné ukončenie vyraďovacích práv. Myslíme si, že bude potrebné pracovať paralelne na prvom aj druhom. A skutočne môže dôjsť k takému natiahnutiu práce, že prekročíme rok 2040. Čo sa týka paliva, vyhoreného paliva, to možno e, bez problémov odsunúť, ale čo s tým grafitom, ktorý je v tejto jadrovej elektrárni? To je problém a asi by malo zmysel uvažovať v rámci GRC akúsi odbornú skupinu, e, ktorá by zhromažďovala skúsenosti a expertízu e, e, z vyraďovania z prevádzky. A z tohto by sa potom mohlo ťažiť do budúcna pri vyraďovaní iných vecí. Chcel by som vás len poinformovať o tom, v Európskej únii máme 39 grafitových reaktorov, takže má to zmysel. Vo všeobecnosti podporujem správu Rebeky Hams. Thank you very much for your... Ďakujeme pekne, naozaj veľmi hodnotný príspevok. A pokračujeme za EKR. Takto pokračovali sme za subcom za EKR, ale nemám to, že spravodajcu, takže budeme pokračovať za ALDE. Pani Ponset, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Dovolte mi, aby som mene ALDE poďakovala Rebeke Harms za jej zanietenie v tejto oblasti. Ona problematiku dobre pozná, veľakrát sme ju spoločne preberali a máme pocit, že jej návrhy sú rozumné a vyjadrenia, ktoré má vo svojej správe, podporujeme. Ak nedôjde k navýšeniu rozpočtu, tak e, sa oba reaktory z prevádzky vyradiť v požadovanom čase nepodarí. Taktiež by došlo k prerušeniu prác, čo by v konečnom dôsledku predstavovalo problémy aj pokiaľ ide o kvalifikovaných pracovníkov a ich pracovné zmluvy. Keby práca bola prerušená, tak by ich bolo ťažké znova získať týchto pracovníkov. Dôležité ďalej je aj to, aby všetky peniaze v rozpočte išli priamo na vyradenie tohto reaktoru z prevádzky. Nemalo by to teda byť použité na iné účely, ako tomu párkrát bolo v minulosti. Naše pozmeňovacie návrhy v mene ALDE Samozrejme čakáme na ešte ďalších kolegov. Takže naše návrhy sa uberajú nasledujúcim smerom poprvé Zohľadne toho, že v EÚ máme viac než 90 reaktorov, ktoré mm, boli vyradené z prevádzky, alebo takto sú uzavreté, ale úplne mimo prevádzky je iba 5 nemeckých. 60 našich jadrových elektrární má viac než 30 rokov, 15% viac ako 40 rokov a náklady na ich vyradenie z prevádzky do budúcna budú veľmi vysoké a rozpočty členských krajín eh, takéto výdavky nezvládnu. Tiež v našich návrhoch budeme riešiť to, že Litva, Bulharsko alebo Slovensko nemôžu byť použité ako precedens teda nesmie byť povinné financovať z európskych prostriedkov vyraďovanie z prevádzky jadrových elektrární, pretože v blízkej budúcnosti budú musieť nasledovať aj ďalšie reaktory v ďalších krajinách. A ďalšie návrhy pripravíme a s cieľom hľadať iné možnosti financovania popri európskych prostriedkoch na účely teda vyraďovania z prevádzky jadrových elektrární tak, aby to nemuseli za každým platiť európsky daňoví poplatníci, ale aby sa tie náklady externalizovali. Ďakujem. Ďakujem pekne. Ja by som chcel povedať, že keby komisia nebola tlačila na niektoré štáty v predpristupových dohodách, aby takéto zariadenia vyradovali z prevádzky, eh, tak by sme nemali povinnosť zabezpečovať financovanie na takéto vyradenie z prevádzky. ale komisia na to tlačila. No ale keď sa pozme na Nemecko, to sa samo rozhodlo vyradiť z prevádzky postupne desiatky jadrových reaktorov. To znamená, že to pôjde na ich náklady je to ich nezávislé národné rozhodnutie. A taktiež, keď Francúzsko príjme takéto rozhodnutie, tak to bude na ňom, aby si to zafinancovalo. Ale v tomto prípade kde komisia nútila, mám tiež iba dve minúty ako ťa spravodajca, ak teda komisia niekoho nútila ešte pred vstupom do EÚ, aby vyradil z prevádzky jadrové elektrárne, tak samozrejme je potrebné poskytnúť financie. A dôležité tej súvislosti je aj to, ako sa postaviť k problému grafitu vo všeobecnosti, lebo je to istý typ reaktorov, ktoré využívajú túto mm, látku a čo urobiť s tým vyhoreným palivom. Pretože to za každým urán, ktorý by sa dal využiť, e, znova spracovať a tak ďalej. A tretia dôležitá otázka. Je tu veľký objem e, betónu e, s nízkou radioaktivitou a toto tiež otázka, ako sa k tomu postaviť čo s tým spraviť, ako zabezpečiť, aby tieto obrovské rozdiely medzi 550 a 780 miliónmi eur, ako tieto obrovské rozdiely premostiť. Takže sa musíme rozhodnúť, respektíve dohodnúť, dokedy predkladať pozmeňovacie návrhy a potom nastúpi pre Rebeku naozaj ťažká úloha tieto pozmeňovacie návrhy nejakým spôsobom zapracovať do jedného jasného návrhu. Čiže už vystupujete mi spravodajcovia, dávam slovo jednotlivým poslancom, ako prvý pán Rope, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda, vážené kolegyne, kolegovia. Dovolte mi povedať následovné. Dokumenty typu stanoviska pani Harms spôsobujú to, že európsky občania nám veria, veria európskemu projektu, takže ja dúfam, že výbore parlamenta toto stanovisko podporia. Ak však budú zamietnuté podmaňovacie návrhy, tak to bude obrovský šok pre občanov Litvy. Budú mať pocit, že Európa um, neplní svoje sluby, že sa od nich odkláňa. A že skrátka neplní svoje povinnosti, pokiaľ ide o financovanie časti výdavkov Litvy v súvislosti s Ignalinou. Ja som kedysi pôsobil uh, v okrsku Ignalina uh, v regionálnej politike. Máme tam teda fond na vyradenie Ignaliny, ale od roku 2008 už tento fond región nepodporuje a to vyradenie z prevádzky um, malo samozrejme veľké negatívne dopady na celý región. 35 tisíc občanov eh, žije v meste, ktoré vzniklo čisto na účely ehm, obhospodarovania eh, tejto jadovej elektrárne. Teraz je tam obrovská miera nezamestnanosti. Máme tam väčšinou národnostné menšiny ktoré prišli e, zo Sovietskeho zväzu, vtedy ešte e, za účelom práce e, v tej teda elektrárni. Takže musíme prispieť k inému rozvoju tohto regiónu, k jeho preorientovaniu a je dôležité splniť ustanovenia protokolu číslo 4 predpristupovej dohody. Takže vždy dôležité tie sociálne indikátory v tom regióne vnímať a postupne ich zvyšovať na úroveň európskeho priemeru mm, mám pocit, že mám právo hovoriť o týchto aspektoch. Pán Lange z Nemecka vystúpil v tom zmysle, že problém spočíva v tom, že e, to využité palivo sa skladuje iba dočasne a my musíme prísť nejakým trvalým riešením. Bohužiaľ sme s tým ešte nezačali. Hovoríme teraz o 50-ročnom horizonte a zaň už nevidíme. Litva využíva jadrovú elektráreň, e, teda je to asi 20 e, produkcie elektrickej energie u nás. A je to teda odkaz Sovietskeho zväzu, to nám zostalo po sovietskej ére a my sa teraz pasujeme všetkými dopadmi, hoci teda e, ten podiel na našej produkcii energie nie je až taký vysoký. Tiež sme hovorili so špecialistami. Oni hovoria, že keď sa celý projekt preruší, tak z regiónu odídu a celé sa to ešte viac predraží. Čiže naozaj chceme byť čo najrychlejší, čo najefektívnejší a chceme, aby tie výdavky boli držané na minime. My sme sa zamýšľali nad možnosťou externalizácie a ukázalo sa, že firmy, ktoré tam prišli na verejne z prevádzky, že tieto nemohli ten, neboli schopné celý ten proces prevziať pod e, svoju kontrolu, celý ho riadiť. Je to prvý reaktor tohto typu, ktorý sa v plnej miere vyradzuje z prevádzky a ešte úplne nepoznáme všetky procesy, ktoré budú musieť prebehnúť. Naozaj e, je to obrovská skúsenosť, ktorú budeme môcť využiť neskôr pri vyraďovaní z prevádzky podobných zariadení v iných krajinách. Takže my chceme podporiť návrh z dielne Rebeky Harms. E, chceme urobiť všetko, čo je v našich silách pre to, aby mohol ďalší proces vyraďovania z prevádzky pokračovať bez akéhokoľvek prerušenia. Ďakujem, ďakujem pekne za tiež veľmi hodnotný príspevok priamo z terénu, tak povediac. A teraz dávam slovo Masimovi a Rybovi za Európsku komisiu. Nech sa páči, vystúpte a pomôžte nám tento problém vyriešiť. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem pekne aj poslancom a poslankyniam. Dovolte mi, aby som sa na úvod poďakoval tým aj teda spravodajkyni aj, tým spravodajcom pardon, eh, za prípravu tejto správy. Ja som bol eh, s pani Harms priamo v Ignalíne. Ehm, myslím si, že naozaj odvedla obrovský kus eh, práce, veľmi podrobnej práce zo pár vecí by som objasnil, prečo sme prišli s tým návrhom vo výške 552 miliónov eur. Poprvé, Pomoc eh, pri vyraďovaní z prevádzky do roku 2020 konca toho roku a pokiaľ ide o celkovú sumu, to je 1,9 miliardy eh, zo strany EÚ. Druhý fakt, to je to, že máme istý rozdiel medzi výškou prostriedkov, ktoré sú potrebné na financovanie ehm, v roku 1938, Toto e, je vec dohody medzi nami a litovskou vládou a je to 1,33 miliardy eur. Čiže to bol druhý fakt, teraz tretí fakt, alebo taká pripomienka. Pokiaľ ide o takéto reaktory a ich radenie z prevádzky, tak ako to už viacej poslanci v rozprave zdôraznili, je to naozaj e, prvýkrát, čo takéto niečo robíme. To znamená, že je to operácia spojená s mnohými rizikami. A práve preto komisia prijala rozhodnutie postupovať obozretne a postupne v istých krokoch vzhľadom na tieto rizika. Prvý krok e, to je e, štúdia možností, kde teda rozpracujeme e, možnosti toho, ako to celé realizovať. Ten výsledok štúdie nebude k dispozícii do konca roku 2021, možno až do polovice 2022. Čiže máme tu veľké neistoty, vôbec netušíme, aký postup uplatniť pri vyraďovaní z prevádzky. Preto, pokiaľ ide o financovanie, vychádzali sme ako komisia z programu vyraďovania z prevádzky, ktorý sme dohodli v roku 2014 spolu s Ignalinou a s litovskými orgánmi. Preto Pán Javor ma nesledekyne nejasne povedal, že je tu zhoda medzi komisiou a litovskou vládou, pokiaľ ide o základ využitý pri výpočte. Nuž, ten rozdiel však vyplýva z toho, či chceme financovať v rámci tohto VFR už aj uh, vyradenie z prevádzky druhého reaktoru, alebo čo robíme až v ďalšom VFR. Súčasný plán vyradenia z prevádzky vychádza z toho, že jednotka číslo 2 sa bude rozoberať nie paralelne, ale až po rozobratí jednotky a že by sme mali s tým procesom začať e, po roku 2028, teda až v rámci ďalšieho VFR. Z uvedených dôvodov komisia chce poskytnúť financovanie e, v tejto výške, ktoré sa považuje za úplne postačujúce v rámci tohto VFR a potrieb v rámci tohto VFR. A dokonca je to už 20 viac než tá suma, ktorá bola tomuto projektu pridelená v súčasnom VFR alebo v súčasnom financovacom období. Ďalej chcem pripomenúť, lebo odznelo to tu zo strany e, spravodajkyne, jej zástupcu. Komisia žiada od členských štátov, aby zvýšili percento financovania zo 14 na 20 v budúcom financovacom období. Na porovnanie pripomínam, že tie zvyšné dve krajiny, ktoré dostávajú takúto finančnú podporu, teda vychádzajúc z dohôd e, z, z predstupovej fázy, teda Bulharsko a Slovensko, od tých bude reč zajtra, tak e, tieto prispievajú asi vo výške 30 až 40 čiže to je percento oveľa vyššie ako v prípade Litvy. Tieto kroky, a to chcem zdôrazniť, sú reakciou zo strany komisie na špeciálnu správu o vyraďovaní z prevádzky z dielne dvora auditorov v audite, follow audite v roku 2016. To je všetko z mojej strany. Ďakujem pekne. Ďakujeme pekne. Tak teraz vieme, prečo takáto diskontinuita a to preto, lebo ekonomi, ekonomovia nie sú schopní vyhodnotiť technické parametre. Dobre, takže pán Javor, na záver máte priestor. Ďakujem pekne, pán predseda, ďakujem pekne tým spravodajcom mm, za všeobecnú podporu k tejto správe. Boli tu nejaké špecifické otázky, ktoré spravodajkyňa bude schopná zodpovedať e, a bude lepšie, keď povie ona, ale ja by som napriek tomu na niektoré z nich zareagoval sám. Ako povedalo viacero tými spravodajcov a ako povedala aj komisia, ten problém, jadro problému spočíva v tom, že ten časový rámec vyradenia z prevádzky a celého projektu zachádza za rámec ďalšieho VFR. Čiže nikto nespochybňuje celkovú sumu vyradenia z prevádzky tých 780 miliónov eur bude treba na vyradenie z prevádzky. Otázka znie, ako tie prostriedky získať a koľko peňazí by malo ísť z tohto VFR a potom z toho ďalšieho. Spravodajkyňa k tomu pristupuje tak, že ak tu nebude jasný záväzok strany komisie finančný v tomto VFR, takže by mohlo dôjsť k vzniku určitého e, rozdielu časového medzi jednotky 1 a jednotky 2, čo môže zvýšiť celkové náklady tohto projektu. Čiže tá úvaha je dosť jednoduchá. Dáva zmysel alokovať tie prostriedky na celkové vyradenie z prevádzky už teraz, tie prvky alokovať, hoci praktické práce, vyraďovanie z prevádzky sa budú deť až v závere ďalšieho VFR, tak aby sme včeli kontinuitu celého projektu. Druhá vec na ktorú poukázala komisia, to je tých 14 teda aký bude príspevok e, zo strany Litvy, čo bude tých 14 alebo navýšených 20 Toto je podľa mňa vec, ktorá bola súčasťou e, predstupovej dohody, e, keď sa Litva stávala členom Európskej únie a projekt vyradenia z prevádzky Ignaliny, to je protokol číslo 4 dohody o pristúpení a tam sa hovorí o tom, že penitárne opatrenia bude financovanie EÚ až 100%. Na teda bola dohoda medzi EÚ a Litvou, že krajina pokrie 14 tých nákladov. Fungovalo to doteraz relatívne dobre a nevidíme dôvod na zmeny, tak ako hovoril kolega Rope. Takéto zmeny v pôvodnom záväzku komisie by mohli e, vyvolať nejaké zlé nálady priamo u obyvateľstva, čo myslím, že nie je v našom záujme. A teraz k tým poznámkám. Napríklad pani Punsat spomínala, že je tu veľa ďalších jadrových elektrární, ktoré sa budú bez prevádzky a že tam to už EU financovať nemôže. Ja súhlasím, ale litovský prípad je osobitný. Litovské náklady by mali byť súčasťou a mali by byť vyplatené mali byť integrálnou súčasťou eh, jadrovej energie v Európe, jadroví daní poplatníci toto budú musieť znášať litovský, eh, litovský prípad je teda osobitný. Súhlasím teda s tým, čo ona povedala, pokiaľ ide o euroelektrárne vo všeobecnosti, ale teraz už z predstupovej dohody naozaj odôvodnenie môžeme povedať, že by to mala financovať prevažne Európska únia s tým, že aj Litva e, tiež výrazne finančne prispieje k financovaní tohto projektu. E, a ešte posledná vec, rovnako dôležitá. Viacerí uh, hovorili o tom, že je potrebné šíriť osvedčené postupy alebo skúsenosti uh, z tohto konkrétneho programu. Myslím si, že pre európsky trh s energiou toto bude obrovská vec. V najbližšom období verejne sa dosť hovorí o nákladoch aj technológií, e, vyraďovania z jadrových elektrární. Čiže je dôležité, aby sme toto dobre komunikovali, keď sa elektráreň eh, eh, mm, vyraďuje z prevádzky, eh, že by sa o tom malo komunikovať, mali by sa zdieľať skúsenosti, pretože v najbližších rokoch alebo desaťročiach takmer v každej členskej krajine, kde sa využíva jadrová energia, bude, vyskytne sa podobná situácia a budeme sa musieť snažiť urobiť to, čo najlepšie. Preto teda podporujem výmenu skúseností. Ak ešte odzeli nejaké otázky, na ktoré som ja neodpovedal, som si istý, že kolegyňa Harms na ne bude reagovať. A želám všetkým plodnú spoluprácu. Ďakujem veľmi pekne za tieto záverečné slova. Na konci by som rád poinformoval poslancov, že lehota na predkladanie pozmeňovacích návrhov je 11. októbra 12.00, teda 11. oktobra 2018, 12.00. Ďakujem veľmi pekne, ešte stále stíhame a tak môžeme prejsť na tretiu časť a to je verejné vypočutie, ktoré sa bude zaoberať Horizont Európa, výskumná a inovačná excelentnosť Európskej únie. Toto verejné vypočutie teda ide o verejné vypočutie, prosím, posadajte si, pretože keď sa chceme pustiť do diskusie, musí to byť na jednom mieste, nie na troch alebo štyroch klastroch. Čiže posadajte si na jedno miesto v tomto priestore. A teraz by som chcel privítať expertov, a chcel by som ich srdečne privítať v mene nášho výboru a poďakovať sa im za to, že prijali naše pozvanie zúčastniť sa tohto verejného vypočutia. Mám to potešenie predstaviť vám pána Kurta Vandenberga, ktorý je riaditeľ politického rozvoja a koordinácie na DG vývoja výskum Európskej komisie, ktorý uvedie túto záležitosť, aby nás poinformoval o súčasných e, záležitostiach, ktoré sa týkajú prípravy tohto závažného programu Horizont Európu. Pán, chcel by som ho požiadať, aby sa zameral na tento najväčší finančný program, ktorý sa zameriava na výskum a vývoj a to je konkrétne Európsky rámcový program Horizont Európa, ktorý by mal byť spustený začiatkom roka 2021. Výbor ITRE pracuje pracuje s plnou vážnosťou na tomto horizont Európa od jeho zverejnenia komisiou 7. júna ako eh, hlavný výbor, ktorý sa tomu venuje, ITRE naozaj eh, do toho investuje veľkú snahu, aby tak rýchlo, ale aj k veľmi kvalitne pokročil a aby sme dohodli e, toto ešte predtým, než budú e, voľby do Európskeho parlamentu. Vieme, že v tom poslednom, tej cieľovej rovinke už parlament neuzatvára niektoré dohody, takže musíme v tejto práci čo najviac pokročiť. ITRA je hlavným výborom, pokiaľ ide o tento návrh, ale spolupracujeme veľmi úzko s deviatimi ostatnými výbormi, ktoré sa toho zúčastňujú. Sú to Envy, Agri, Regi, Kult, trán, budget, kont a DV. Takže preto by som si dovolil privítať pána Niku a Kristiána Ellera, to sú naši spravodajcovia, ale aj pani Katajnen, ehm, spravodajca Agri tu doteraz nie je a, pán Lam- a pána Lamberta van Nistleroja, ktorý je spravodajcom za Regi, ale momentálne tu ešte nie je. Takže teraz máme viac ako dve hodiny, teda 2,5 hodiny. A podľa našich pravidiel musíme skončiť 18.30, pretože potom už nebude žiadna ďalšia možnosť diskutovať v inom ako tom najjednoduchšom európskom jazyku, ktorý sa nazýva angličtina. Experti majú k dispozícii maximálne 10 minút. Prosím, buďte takí láskaví a nepostupujte ako naši politici, ktorí nevedia dodržať časový limit. Áno, ja viem, Experti sú zvyknutí dodržiavať časové limity tak, ako boli dohodnuté. A preto a potom dáme slovo spravodajcom. Takže teraz by som sa obrátil na pána Vandenbergeho, ktorý urobí úvod do celej tejto tematiky. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Príjemné popoludne, vážené poslankyne, poslanci, kolegovia. Veľmi pekne ďakujem za túto možnosť uviezť túto tematiku. Komisia je veľmi vďačná parlamentu, ako aj výboru ITRE za to, že zorganizoval toto verejné vypočutie. Našim zámerom vždy bolo, aby sme mali mobilizačný návrh, návrh, návrh, ktorý zmobilizuje mnoho ľudí, mnoho institú, inštitúcií a mnohých ďalších. A preto tento horizont Európa má už tento mobilizačný efekt už teraz, pretože e, je potrebné rýchlo a podrobne toto preskús, preskúmať, tak sa to aj udialo. Pán Nika, a pán Eller sa tomu venovali a boli tam aj tieňoví spravodajcovia, boli k tomu predložených viac ako 4 tisíc pozmeňovacích návrhov a od predsedov ostatných výborov, ktorí sa týmto horizontom Európa tiež mm, za zaoberajú, že nie je zabudnutý ani návrh Euroatom a E, tiež by sme sa chceli poďakovať spravodajkyni, ktorá na tom pracovala. Takže naozaj e, rada postupuje veľmi. My by sme chceli, aby aj rada pracovala takto rýchlo a 28. septembra na e, Rade pre konkurencieschopnosť sme si vypočuli zo strany všetkých ministrov, že sú spokojní s týmto rýchlým postupom a tento mobilizačný efekt bol viditeľný aj medzi zúčastnenými stranami. Toto boli už verejné konzultácie, ktoré sa týkali budúceho rámcového programu. A toto si myslím, že je veľmi sľubné, aby sme tento úspech rámcového programu naďalej zvyšovali. Viac ako je tomu dnes komisia súhlasí s touto ústrednou otázkou ako naformátovať horizont Európa tak, aby sme maximalizovali konkurencieschopnosť tohto programu, ako aj prospech pre e, celú spoločnosť. Čiže musíme poskytnúť rámec, smer, zdroje pre výskum a inovácie, ale sú to aj tí hlavní aktéri a zúčastnené strany, ktoré sú priamo v teréne, tie budú prispievať najviac k úspechu. Teda to sú výskumné centra spoločnosti, ale aj mnoho veľmi malých a stredných spoločností, takže je dôležité, aby sme ten program otvorili a aby sa toho zúčastňovalo veľa viac aktérov, ako je tomu doteraz a napríklad aj nové druhy aktérov, ako napríklad e, komunity mesta a mnohí iní. My za komisiu by sme tiež sp- chceli spolupracovať ako súčasť tejto DNA Horizontu Európa a naozaj e, je, je tu, ide tu o otvorenú inováciu. Komisár Mojdaš sa tomu venuje a túto spoluprácu musíme naformulovať tak, aby tá implementácia neznamenala len to, že pridáme niečo k tým jedno jednotlivým individuálnym e, za záujmovým stranám. Všetci musia um, originálne k tomu prispievať pri tvorbe tohto programu a otázka nie je len, čo z toho vyplynie pre mňa, ale otázka pre všetkých by mala byť, čo z toho vyplynie pre Európu celkovo ako takú. A preto musíme sa venovať strategickému plánovaniu, musíme sa poučiť z horizontu 2020, kde už máme dobré skúsenosti so strategickým plánovaním, ale musíme sa zlepšiť. Máme tu tri hlavné ciele v tom tomto strategickom plánovaní. Takže k tomuto chcem trošku povedať viac. Sú tam tri také hlavné ciele, ktoré by som dnes popoludní chcel objasniť. Prvý cieľom je maximalizácia dopadu pri dosahovaní cieľov programu Cieľom strategického plánovania bude poskytnúť skutočný strategický pohľad na to, ako tento rámcový program ako celok môže mať čo najväčší dopad na výskum a inovácie kombinovaným spôsobom a tento strategický program by navrhoval pracovný program, čiže toto nie je len zoznam jednotlivých tém, ktorí sa týkajú financovania. My si myslíme, že cez toto strategické strategické plánovanie môžeme zabezpečiť, že implementácia tohto strategického programu bude rýchla a bude mať dopad na socioekonomické skutočnosti a bude reagovať na sociálne výzvy, nový rozvoj a nové technologické príležitosti. Tiež veríme v to, že nám to pomôže všetkým spolu sa zamerať na špecifické črty tohto programu, ako je vyváženosť medzi inováciami a výskumom, ale aj tiež interdisciplinárne témy, úloha rodu, úloha rodovej rovnosti, úloha medzinárodnej spolupráce a tak ďalej a tak ďalej. My za komisiu sme vypracovali nový model riadenia v rámci komisie aby sme zabezpečili, že e, táto strategická práca bude úspešná. Teraz sa dostávam k druhému cieľu. Toto chceme urobiť otvoreným a transparentným spôsobom aby tam aktéry a zúčastnené strany tak z vývoja, výskumu, ako aj občianskej spoločnosti boli zainvolvovaní. Toto je interný proces a určité časti týchto dokumentov sú otvorené na konzultácie, ale zatiaľ to nie je systematické, e, skôr fragmentované a strategické plánovanie chceme e, vytvoriť tak, aby sme mali jeden komplexný dokument, kde ešte predtým, než predložíme nové programy. Takže tu budú všetky tieto e, výzvy na predkladanie návrhov a potom títo, tieto zúčastnené strany to budú môcť schváliť alebo neschváliť alebo meniť tieto strategické plány, než sa to stane usmerňujúcim dokumentom pre pracovný program. Teda to bude v spolupráci s členskými štátmi. A teraz sa dostávam k tretiemu cieľu, ktoré sa týkajú strategického plánovania a síce strategické plánovanie môže byť referenčným programom pre vnútroštátne a regionálne e, e, výskumné programy, ale aj pre iné politiky, kde by sme chceli uľahčovať realizáciu synergií v rámci týchto programov, ale aby tu bol aj ten správny právny základ tých programov, o ktorých diskutujeme, ale strategickým výhľadom a strategickými plánmi, čiže musíme maximalizovať komplementaritu a synergii energie, pokiaľ ide o štrukturálne fondy, Európsky sociálny fond, potom klimatický mm, fond, e, ktorý sa zakladá na ETS, teda mnohé iné programy. Čiže my navrhujeme efektívny a účinný program a musíme sa zameriť, zamerať na toto strategické plánovanie a s veľkou radosťou pozorujeme, že toto je uvítané zo strany všetkých a naozaj je to mimoriadne dôležité, že inštitúcie Európskej únie chcú mať jasnosť, pokiaľ ide o farme, formality a 28. septembra členské štáty sa na tom zhodli a chcú tieto 4 plus 2 alternatívy, ktoré sa budú týkať e, misií a partnerstiev a potom budeme mať strategický plán ako vykonávajúci právny akt. Ako viete, 15. oktobra sa bude konať neformálny obed ministrov, kde zahájime túto diskusiu, ktoré budú oblasti misií a interinštitucionálnych eh, partnerstiev. Stanoví sa tam právny základ. Toto je mimoriadne dôležité, aby sme sa zamerali na určité oblasti aby sme tu mali tie misie a partnerstva, pretože tieto misie a partnerstva chceme zadefinovať v spolupráci so zúčastnenými stranami a chceme zabezpečiť, aby sa do týchto diskusí, eh, aby bol do týchto diskusí zahrnutý aj Európsky parlament, aby sa parlament k tomu eh, vyjadroval a potom sa uvidí, ako bude ten zvyšok strategického plánovania vyzerať. Vážený pani poslanci, poslankyne, vážení priatelia, kolegovia, Komisia by sa, komisia, e, komisia by sa chcela parlamentu poďakovať za vynikajúcu prácu a tiež parlament aj v rámci rozpočtu e, tlačí na to, aby sme mali dostatočný rozpočet, aby sa obnovil ten rozpočet, ktorý navrhovala komisia. Myslím si, že parlament nebude mať žiaden problém s implementáciou tohto rozpočtu, pretože si myslím, že navýšený rozpočet sa veľmi ľahko implementuje. Ako, určite to ľahšie, ako keby to bolo naopak. No už pokiaľ ide o tento horizont Európa, je tu viacero problémov, napríklad rozšírená účasť, medzinárodná spolupráca, úloha malých a stredných podnikov a ako tieto synergie prepojiť, ale my veríme, že e, veľmi rýchlo pokročíme, pretože tieto záležitosti sú aj pre komisiu mimoriadne dôležité a nevidíme tu žiadne základné pochybnosti, ktoré by sa týkali štruktúry alebo rozpočtu horizontu Európy. A toto je naozaj veľmi sľubné. No a teraz sa naozaj veľmi teším na to, čo si o tom myslia zúčastnené strany a ako sa dopracovať k úspechu tohto návrhu. Ďakujem veľmi pekne za e, tento úvod, takže len o 10% ste prekročili e, čas. Áno. Takže ako by sme mali štrukturovať túto diskusiu? Budeme mať dve časti. Prvú časť uvedie pán profesor pán Palmovský a potom pani Sabine Herlička. Takže najprv by som dal slovo pánu Palmovskému. Nech sa páči, pán Palmovský. Môžeme takto pokračovať? Áno, takže vážení páni poslanci a poslankyne, predovšetkým by som sa chcel poďakovať za to, že ste ma sem pozvali, ale aj za to, že sa prihovárate za výskum a vývoj a aj za to, že ste navýšili tento rozpočet. Ja predstavujem eh, cech eh, európskych eh, univerzít, ktorí sa venujú tomuto rozvoju a dnes by som chcel povedať, že tento horizont Európa splní svoj potenciál, keď sa budeme venovať inováciám a tento návrh komisie sa zameriava príliš na inovácie. Takže ja by som začal tým, že by som sa vyjadril o týchto centrách excelentnosti, ktoré musia byť jadrom horizontu Európa, pretože toto toto je tá práva pridaná hodnota um, uh, horizontu Európa. Nikto nedosiahne pokrok sám o sebe, čiže toto je spolupráca, cezhraničná spolupráca tých najlepších vedcov a my sa môžeme, um, títo, títo sú v konkurencii, pokiaľ ide o tieto výskumné granty a toto, takto môžeme globálne vytvoriť toto Centrum excelentnosti ale musíme byť veľmi obozretní, pretože dobrá povesť sa buduje pomaly a veľmi rýchlo zničí. A tuto chceme v tomto komplikovanom smete posunúť hranicu výskumu a vývoju. Chceme vytvárať strategické skupiny, expertné skupiny a musíme vyvinúť vedecký prístup takže, a vedecké vstupy. Čiže skôr ako ich odstrániť, musíme zabezpečiť, aby horizont e, Európa bol vytvorený otvoreným a transparentným spôsobom. To znamená, že horizont Európa nemôžeme znižiť túto, e, túto medzeru účasti medzi 13 a 15. Toto musí byť otvorené, ale to neznamená, že keď to znížime, túto medzeru, to nie, že to nebude kritické. Preto my sa prihovárame za to, aby tento rozpočet bol navýšený z 1,8% na 2,5% a tiež si myslíme, že takéto slabé slepé hodnotenie návrhov bude robiť, robené v tej prvej fáze a prečo by to nemohlo byť byť pilotnou fázou pre horizont e, Európa. Ale musíme sa pozrieť aj na rodovú a geografickú rozdielnosť. To je len druhotné kritérium pretože tuto, tieto najlepšie, najlepšie návrhy budú hodnotené najlepšie a my sme proti tomu, aby tam boli tieto e, vzdialené regióny. Mm, nemyslíme si, že komisia preto má právny základ. No a tie kľúčové návrhy sa týkajú toho, aby Európa bola globálnym lídrom a teda tá zodpovednosť Horizontu Európa je, že budeme e, pokračovať v tých akciách, ktoré sme už mali, akcie Mári Sklodovská Kyry, ale e, musím aj ERC a musíme pracovať, spolupracovať veľmi blízko, blízko s e, trhom. A máme tu E, vedeckú produkciu a tuto je e, nárast v Číne, e, globálne publikácie, ktoré sa z 3% navýšili na 17% medzi rokmi 2000 a 2016 a my nemôžeme naďalej ignorovať, že naozaj strácame pôdu pod nohami a MSCI tieto výskumné centra musíme ďalej podporovať a nie krátiť Napríklad Štefan Helec z Univerzity Göttingen získal cenu v roku 2011 a no, v roku 2014 získal Nobelovú cenu. Jeho nástupca e, v roku 2016 získal Nobelovú cenu, ale e, tam e, bolo toto spolu financované v rámci MSC. Čiže my musíme podporovať naše mladé talenty a toto je najlepšia finančná organizácia, keď po, ide o podporovanie mladých talentov, ale tu máme žiadosti, ktoré sú vysoko kvalitné a neboli podporené a to je úžasná strata. My si nemôžeme toto dovoliť nepodporovať. Musíme toto značne navýšiť v rámci tohto rozpočtu, ale musíme podporovať aj spoluprácu v rámci vedy a tie piliere v rámci horizontu 2020 boli nedostatočné, pretože sme nespolupracovali dostatočne úzko s trhom a toto by bola úloha pre horizont Európa. Akademická obec je zjednotená, my budeme podporovať tu, tento spolupracujúci výskum, aby sme e, využili potenciál a reagovali na potreby ale musíme sa momentálne zamerať na nové technológie. Potrebujeme nové technológie? Samozrejme, že áno, určite áno, ale nesmieme zabúdať na e, e, trvalo udržateľné ciele. Sme otrasení, pretože je tu globalizácia, migrácia a tiež tá dôvera v demokratické procesy bola otrasená rozpočet investoval do týchto um, obáv a musí tieto obavy rozptýliť. Musíme sa pozrieť nielen na to, že nové technológie sú dôležité, ale aj sociálne výzvy a musíme k tomu pristupovať vyváženým spôsobom a to znamená, že vítame tieto misie nie len ako technologické výzvy, ale toto sú nové spôsoby E, sľubných zmien musíme sa venovať a tieto misie to musia odzrkadliť. Keď hovoríme o spoločenských potrebách v Európe, keď hovoríme o investíciách, tak je to jasné. Eh, Horizont 2020 mal takú nízku úroveň financovania SSH, že to dosiahlo len 4,4 To znamená, že eh, eh, nebolo schopné zabezpečiť dostatočnú spoločenskú integráciu. V prípade Európskeho horizontu musíme byť lepší, aby sme skutočne podporili témy, ktoré sú relevantné pre spoločnosť Musíme si uvedomiť, že tá integrácia SSH je kľúčová. Nemôžeme to nahradiť nejakým záväzkom interdisciplinárneho charakteru tohto snaženia. Musíme obnoviť ambíciu prospech toho, aby integrácia SSH SSH bola zabezpečená. Vtedy bude Európsky horizont úspešný. Jednoducho musíme si uvedomiť, že toto nemá fungovať ako, ako e, nejaké dotovanie sektorov, napríklad e, kultúrneho, kreatívneho sektora. Musíme sa postaviť z oči v oči všetkým výzvam a neprioritizovať sektory, ktoré sú už prioritizované teraz. A záverom, E, často počúvame, že záujmy Európy musia byť na prvom mieste. Musíme si uvedomiť, jedinečná pridaná hodnota horizontov tkve v tom, že sa spoja najlepšie mozgy. E, a e, pokiaľ by sme chceli sa zamerieť len na Európu, tak to nestačí, pretože to už má dostatočne vysokú úroveň spolupráce a integrácie. Tato, tento stupeň integrácie musí byť posilnené. Všetky európske krajiny rodiny, ktoré e, majú o to záujem, majú mať možnosť podporiť smerovanie aj v rámci asociačných dohod. Ja by som chcel zosumarizovať veci v týchto piatich bodoch. Európsky horizont nie je vyvážený. Na jednej strane podpor, podpora základného výskumu e, a inovácie. Pokiaľ sa nám nepodarí e, skutočne naviazať tento program e, na ciele trvalodržiteľného rozvoja, tak skutočne prídeme tu podstatu a nedokážeme urobiť vedecké výdobytky v Európe. Musíme skutočne urobiť všetko preto, aby sme obhájili európsku vedu na globálnom kolbišti, a to nie len v prospech európskych vedcov, ale predovšetkým kvôli budúcnosti Európy, kvôli blahobytu všetkých našich občanov perfectly the time. <laughs> so now the floor will... Čas ste dodržali, teraz má slovo pani Sabine eh, Herlička. Môžete hovoriť aj po nemecky. A nech sa páči. Ja mám prezentáciu pripravenú. So, Mr. Chairman, uh, dear ITRA members, uh, uh, uh, vážený pán predsedajúci. Ako členka ex, ex, JLU, e to znamená spoločné podniky. Ja som e, vlastne e, výkonná riaditeľka, ktorá nastojí, nastojí na čele Excelu. Možno si niektorí z vás spomínajú, v maji tohto roku sme avizovali, že 1,6 miliardy eur sa bude investovať do úplne e, novej výroby čipov v Európe, konkrétne v Rakúsku. Je to najväčšia investícia tohto typu na území Európy. To znamená, my veríme v Európu, investujeme v Európe a vytvárame pracovné miesta v Európe. Bola som vyzvaná zareagovať na niekoľko otázok. Tu sú tie otázky. A začnem, o, začnem tým, aký je aktuálny stav, v akom prostredí pôsobíme. Chcem uviesť tri aspekty, globálne megatrendy. Tu je niekoľko najdôležitejších megatrendov, určite ich všetky poznáte. Väčšina z, v prípade väčšiny z nich môžeme zároveň hovoriť, že tieto megatrendy sú výzvy. Zároveň sú, a to zdôrazňujem, obrovské príležitosti, napríklad oblasť energetiky. Počuli ste na názov Klimatická rada. Jedna 1,5 e, e, To je obrovská technologická príležitosť pre nás. Digitalizácia obrovskou príležitosťou pre Európe. To je skutočne vec, ktorá ovplyvňuje prostredie, v ktorom pôsobíme. Po druhé, čo sa deje v, v našom bezprostrednom okolí. Európa je a môže byť aj do budúcnosti e, globálnym e, e, centrom excelentnosti. Hovorili sme o Číne, nechcem zachádzať do detajlov môžeme e, si povedať nejaké detaily počas rozpravy. Tuto vyzerá, e, tu, takto vyzerá stratégia Číny do roku 2025. Kladie dôraz na tie e, kľúčové témy a robí to veľmi dôrazne a dôsledne. Ďalší aspekt, ktorým sa bezprostredne potýkame, tu je príklad USA. Aj Čína sa skutočne E, bez otálania vrhla na umelú inteligenciu. Každý o tom hovorí. Pozrite sa porovnanie Európy voči týmto hráčom. Je teda obrovský potenciál, ktorý sa e, skrýva v e, umelej inteligencii. Tu sú tie odhady vo financiách. Tu ide o bilióny, o bilióny eur. No a tretí aspekt, ktorý je e, kľúčový pre e, naše prostredie, kde fungujeme, e, treba si uvedomiť, že tu sa nejedná len o techniku, technológiu, ale spoločenská, politická, ekonomická konkurencia. S tou sa potýkame. V podstate tu ide o konkurovanie si v, vo sfére našich hlavných hodnot. Veda, výskum, technológia. E, tu sú platformy, to sú dát, dáta, to, to je tá nová ropa. Európa má 4% podiel na globálnych platformách. Mali ste v EP Marka Zuckerberga a v podstate pri e, diskusii s ním ste asi nabudli pocit, že skutočne netuší, o čo, o čo ide v podstate pri spravovaní dát, pri zabezpečení súkromia. Ako to vyzerá v Číne? V Číne sa rozbieha obrovský projekt umelej inteligencie. A skutočne toto sú dve smerovania, ktoré sú odťažité od našich predstav. Tí, ktorí dominujú technológiám, budú dominovať hodnotám, spoločenskému modelu a v konečnom e, dôsledku aj našej suverenite. Myslíme si, že toto e, treba e, zvažovať s plnou vážnosťou. To nie je výmysel. A teraz sa vyjadrím k tým otázkam, ktoré mi boli predložené. Čo sa týka verejno-súkromných partnerstiev PPP, existuje mm, mm, rozmanitosť. Chcela by som hovoriť o týchto PPP v rámci spoločných podnikov. Je u Myslím si, že je potrebné poukázať na pridanú hodnotu a pridanú hodnotu PPP súkromno-verejných partnerstiev. Oni vlastne vytvárajú určitú kritickú masu, pretože spájajú myšlienku, prácu a investície. Ehm, keď spolupracujeme, investujeme spolu, vyvíjame dlhodobé vízie a záväzky a takýmto spôsobom posilňujeme európsky ekosystém. Čiže e, veda, výskum, technológia, technika, všetky tri partnery v tomto ekosystéme musí ťahať za e, ten istý koniec a my sa všetci podielame na vytváraní spoločnej Európy. Bol som vyzvaná k tomu, aby som sa e, zmienila aj o ECSEL, Excelovi, e, teda čo všetko je potrebné, aby sme zabezpečili digitalizáciu. My prepájame analogové s digitálnym a e, takto vlastne umožňujeme digitalizáciu a robíme tak na základe spojenia všetkých zainteresových strán Európska komisia, členské štáty a súkromný sektor. Takýmto spôsobom vytvárame obrovskú pridanú hodnotu. O tom hovoria tieto čísla. Aký to má potenciál? Aký prínos pre Európu? Obrovský. Odhady sú také, že asi 50 európskeho HDP e, v horizonte 2020, teda zajtra, e, bude vychádzať z elektronických komponentov a systémov. Teda tie spoločné podniky, tie spoločné snaženia EU sa venujú, sústredujú na toto. Sú orientované na svoj zámer, teda nie sú zamerané na nástroj, ale zamerané na úmysel, zámer, majú e, jednoznačnú finančnú paku a sú nákladovo efektívne. Príklad ECSEL my vychádzame z tzv. tripartitného modelu a my sa snažíme skutočne ťažiť a využívať techniky, technológie, aby sme týmto eh, prispeli k nezávislosti EU po stránke zabezpečenia a po eh, eh, stránke technológií, čo je potrebné do budúcnosti, predovšetkým ak hovoríme o EU. My upozorňujeme na to, aby ste boli uvedomili, aby ste si uvedomili strategickú úlohu a politický význam, ktorý zohrávajú tieto spoločné, e, tieto spoločné podniky. Je teda politické odhodlanie komisie členských štátov a súkromných aktorov, aktérov. Toto všetko spoločne môže zabezpečiť ďaleko siahli dosah tých spoločných investícií a zároveň to znamená e, posilnenie schopnosti na tom medzinárodnom kolbišti. A toto e, skutočne znamená širší záber s väčším e, rozpočtom a to všetko má byť plne v súlade s vytýčenými európskymi prioritami a je treba mať nastavené správne rámcové podmienky, aby sme toto všetko zvládli. Aké sú závery? Chcem poukázať na to, že nová geopolitická mena je veda, výskum a technológia, technika. Čiže sú systémovo relevantné pre náš spoločenský model, pre našu ekonomickú e, prostredie a pre našu bezpečnosť. Určite, že ide o naliehavé potreby, požiadavky potrebujeme e, koncipovať smelé opatrenia, či v oblasti stratégie, investícia, rýchlosti, zavadzania týchto vecí a chceme byť konkurencieschopní v globálnom meradle. Takisto by som to mohla naformulovať aj iný, inak. Na základe toho, čo som uviedla, a na čo som poukázala, v rámci tohto prostredia potrebujeme viac Európy, viac našich kľúčových hodnot. A veda a výskum zohláva kľúčovú úlohu. Ak spolíme, spojíme naše sily formou verejno e, e, súkromných partnerstiev, tak určite sa skôr budeme uberať tým správnym smerom v rámci posilňovania globálnej konkurencieschopnosti. Ďakujem pekne. Takže perfektne ste zvládali časový e, rámec v prvej časti tohto po tomto prvom bloku dáme priestor úvodným slovám našich dvoch spravodajcov. Teda prvý bude pán Dan Nika svojim úvodným slovom. Máte 3 minúty a rovnako 3 minúty bude mať následne pán LR. Ďakujem. Dobré popoludnie vám všetkým. Takže 3 e, minúty to bude tak z rýchlika. Pri príprave tejto správy som mal možnosť sa s niektorými z panelistov e, stretnúť Eh, mal som priestor na podelenie sa o názory. Chcel by som sa venovať niektorým kľúčovým aspektom. máme pocit, že vieme, čo je potrebné v kontexte európskeho horizontu. Komisia to vie taktiež, možno ešte lepšie, pretože každodenne sa zaoberáte výskumom. Ale kde v tomto stojí európsky občan? Pretože európsky občan je tým, ktorý poskytuje svoje dane. Ako si nám chýba hlas európskeho občana. A európsky občan je daňový poplatník a právom sa pýta, čo dostane za svoje peniaze, ktoré sa vložia do vedy a výskumu vy, vítam e, ten princíp toho e, e, gildu. Pán Polmovský hovoril o tom, že Európa je na prvom mieste. Skutočne Európa nemá dosť peňazí na to, aby sme ich rozosievali po celom svete. Tri zo štyroch vynikajúcich nápadov nedokážeme finančne kryť a snaha to bola preniesť vo väčšej miere na OSN a ich príslušné zložky. Čiže EÚ na prvom mieste. E, to je dôležitá myšlienka, ale musí byť podopretá primeranými opatreniami. Vy ste povedali, že ex Excelentnosť je čosi, čo treba dosiahnuť, o čo sa treba usilovať. Máte úplnú pravdu, ale ale to musí byť zohľadnené aj pri našich hodnoteniach. Viete, eh, pán eh, Vandenberg, eh, vy na, v ostatnom zasadnutí Rady ministrov pán komisár hovoril o príbehu e, Belgičana, e, ktorý získal Nobelovú cenu. Bol poslaný projekt. Ten projekt prepadol, e, teda nebol to úspešný projekt a potom v komisii sa čudovali, ako mohlo k takému niečomu dôjsť, ak ten autorom toho projektu je držiteľ Nobelovej ceny. A pritom jeho autor, profesor, bol e, vynikajúci vedec. No, teda zlyhalo to na hodnotení. Bolo to tzv. slepé hodnotenie. Would there have been a blind evaluation? You have a jednoducho e, pri tom hodnotení došlo k zlyhaniu a vlastne prepadol projekt, ktorý by si bol zasluhoval lepšie hodnotenie. Čo chcem povedať týmto príbehom, aby som, možno som nebol celkom zrozumiteľný, že každý si e, zasluhuje e, šancu za tým si stojím. A druhá vec, za ktorom stojím, je vynakladať peniaze v prospech európskeho občana, v prospech EÚ. Uh, Vidíte, to je rozdiel medzi politikmi a vedcami e, e, vec, vedci prekročia vyhradený čas o 10 politik o 33 Teraz dostane slovo e, pán Ehler, takže Máte tiež 3 minúty. So, <clears throat> obviously I wouldn't agree because I think it... Nemôžem s tým súhlasiť. Asi by bolo eh, zvláštne uvažovať tak, že dvaja spravodajcovia, ktorí sa zaoberajú programom v hodnote viac ako 100 miliónov, majú vyjadriť mierne odlišné názory a to v rámci troch minút. To je nemožné. Chcem zareagovať na to, čo povedala komisia. Čo sa týka strategického plánovania, domnievam sa, že sa ocitáme v takej divnej situácii. E, e, predsa Zadaním EP je mať program predtým, než sa končí, skončí funkčné obdobie. To totiž zabezpečí istotu zainteresovaným stranám, e, pokiaľ máme nejaké zámery, misie, partnerstva, PPP. To všetko stojí na vratkých nohách, pokiaľ sa tam to nepodarí uzavrieť v rámci funkčného obdobia. A potom je tu mix komit, e, komitológie, nariadení inej európskej legislatívy. Jednoducho parlament chce vyjadriť svoju dvojveru v komisiu za splnenia určitých predpokladov a musíme si uvedomiť, že tá realizácia musí byť čo najrychlejšia. A chcem sa vyjadriť e, k, tý, e, k tým dvom e, panelistom. Zatiaľ nie je priestor na otázky. Mám otázku pre pani Hrlička ťažko sa veci vyhodnocujú uh, uh, pri technológiách viazaných na IT. Um, mali by sme sa snažiť o komparatívnu výhodu voči uh, zvyšku sveta v horizonte 1, 1,5, 2 rokov. Skutočne ten svet sa veľmi rýchlo mení. Do akej miery si myslíte, že je opodstatnené uvažovať o tom, že ak budeme dva roky pracovať na projekte, že dosiahneme e, a e, nadnárodné konzorcia dostatočne včas, aby sme boli konkurencieschopné. Nemyslíte si, že okrem rozpočtu je aj čas kľúčový faktor? A to si myslím, že to nám diktuje e, tá globálna konkurencia. Po druhé, ja som e, starostlivo počúval slova pána Palmovského. E, dobre, ale netreba to preháňať tu v parlamente e, parlament osobite rieši výzvy, rieši SSH, rozpočet. Sme trošku frustrovaní z toho, keď tuto prezentujete takú kanibalizáciu medzi vami a ostatnými. Fakt je ten, že nemáme dosť peňazí bolo by dobré, keby univerzity e, e, boli e, hlasnejšie, hlasnejšie bojovali za to svoje ak porovnáme spoločenské misie s inými aspektami myslíme si, že tá spoločenská výzva vlastne podlieha dynamickým zmenám. To je jedna vec, ale kľúčové je asi to, že nie je na to dosť peniazy. Treba si uvedomiť, že témer e, všetci spravodajcovia dvíhali a dvíhajú rozpočet pred SSH. Asi problém nie je v parlamente, problém je na úrovni členských štátov. myslíme si, e, že ide o, o, o, o krátenie prostriedkov, ktoré e, sprístupňujú členské štáty. A potom m, mm, myslím si, že teda tu nejde o problém s SSH, ale e, skôr ide o členské štáty, ktoré e, vlastne to viac a viac vťahujú do európskych programov a e, E, preto v konečnom dôsledku to vyzerá tak, že nie je dosť peňazí na SSH. Ďakujem pekne. Takže ani ste nevyužili svoje dve, respektíve tri minúty. Uh, we passed uh, to shadow The first one... Teraz tieňoví spravodajcovia. Bude to pán Eller za EPP a potom kap- kapitol Ruiz za socialistov. Však... Madame, the floor is yours. Disculpe, Aj. pensaba que era la segunda. Eh, bueno, yo quiero dar las gracias por las inter... Ďakujem pekne, prepačte, nejako ste ma zmiatli, nevedela som, že už som na rade. Chcela by som zdôrazniť eh, zo pár aspektov a uviesť takú všeobecnejšiu úvahu. Zaujímavé bolo pre mňa vypočuť si to, že do budúcna nepôjde iba o technológie, teda sú tu aj sociálne vedy, spoločenské vedy, ktoré sú dôležité. A potom sú tu ešte hodnoty EÚ, ktoré sú naďalej veľmi podstatné a je potrebné s týmito hodnotami prepájať vedu. Veda to je nástroj pre zmenu spoločnosti, ale nemôže byť dôvodom k nejakým nerovnostiam, nemôže byť dôvodom k vytváraniu nejakých sociálnych problémov. A preto je dôležité, aby naše hodnoty, hodnoty Európskej únie, sa prejavovali aj v oblasti vedy. Mám na mysli nejakú spoluprácu verejného a súkromného sektoru. To sú veľmi dôležité vplyvy a dôležitý dopad na našich občanov. Excelentnosť, e, spolupravodať sa o tom hovoril, potrebujeme viac excelentných regiónov. Ak chceme naozaj konkurenteschopnosť EÚ, je potrebné, aby sme rozšírili naše kapacity. Naozaj máme priestor, máme potenciál byť excelentní. Jednotlivé nástroje podľa môjho názoru musia viac ohľadňovať e, skôr regióny než krajiny. Regióny podľa môjho názoru potrebujú väčšiu podporu. Týka sa to napríklad aj nástrojov na podporu mládeže. Mladých je potrebné viac zapájať, hlavne pokiaľ ide o juh a východ Európskej únie, kde odliv mozgov vzhľadom na ekonomickú situáciu bol dosť značný a je teda podporovať mládež tak, aby sa vracala do svojich krajín, aby tá excelentnosť naozaj eh, sa mohla stávať, budovať. Ďalšia vec, eh, ktorá podľa mňa nie je dosť zdôraznená v návrhu eh, komisie. Malé a stredné podniky. Spolupráca a partnerstva eh, verejného súdneho sektoru sú často spomínané. Veľké projekty infraštruktúry sa podporujú, ale čo aj malé a stredné podniky, ktoré sú práve tou mm, chrbtovou kosťou Európskej únie, predstavujú naozaj obrovské percento zamestnanosti, produkcie, a kde teda o podniky, z ktorých až 90 zamestnáva menej ako 10 osôb. E, malé a stredné podniky môžu pôsobiť v technologických odvetviach, ale aj v skôr tradičnejších odvetviach a mali by sme sa zamerať aj na malé a stredné podniky. Prečo? preto, lebo každé euro investované do tejto skupiny podnikov prinesie 1,6 eur súkromných investícií. Čiže aj do malých a stredných podnikov je potrebné investície podporovať. A ešte posledná vec, ktorú som chcela, to je taká skôr konkrétnejšia otázka. Hovorí sa o Special Purpose Vehicle, teda nejaký fond na správovanie verejných prostriedkov. Uh, Mm, ja by som skôr inklinovala byť proti, lebo neviem, na čo to má presne slúžiť. Správa verejných peňazí prebieha trochu inak, eh, ako to robia niektoré agentúry napríklad a tak ďalej. Ďakujem pekne. Uh, so now, uh... Ďakujem pekne. Poprosím všetkých rečníkov, aby sa naozaj držali rečníckého času jedna minúta na vystupujúceho. Pán Henkel, nech sa páči. Áno, ja vystupujem v mene pána Tošanovského. Mám tri špecifické otázky a päť takých všeobecných komentárov. Prvá otázka, áno, celkový rozpočet horizontu Európa treba zvýšiť, a to je taká konštatácia. Potom druhá vec, vesmírny výskum, ten je potrebné v rámci štruktúry piliera 2 podporovať. A tretia špecifická vec, Británia sa musí naďalej zúčastňovať ak Švajčiarsko a Izrael môžu a nie sú ani členské štáty, prečo by nemohla Británia a tých 5 všeobecných bodov. EU financuje iba maličký zlomok celkového programu výskumu a vývoja, takže dôležité, aby sme naďalej tlačili na tie krajiny, ktoré tie 3% HDP nevydávajú, aby tak robili. Druhá vec, dve tretiny nášho výskumu a vývoja e, to neprichádza od štátu, ale od podnikov, čiže naozaj podniky musia mať možnosť tieto peniaze u nás e, vydávať číslo 3. Musíme bojovať e, na tej osi ideológia a vedecké dôkazy. Vidíme to na Trumpovi, ale vidím to aj tu v tomto parlamente, že máme tu naozaj mnoho porúšania vedeckých dôkazov s cieľom pretlačiť nejakú politickú agendu. Štvorka predrečníčka povedala, že by sme nemali znižovať investície, pokiaľ ide o sociálne vety, humanitné e, sektory, spoločenské vety, humanitné sektory. Ešte raz budúcnosť nielen o technológiách, plne súhlasím. A ešte posledná vec, máme výskum a vývoj, nielen výskum, ale aj vývoj. A musíme sa zamerať aj na výskum, teda v rámci toho R&D, Research and Development, e, tá komponenta Research, pretože chceme naozaj dlhodobé investovanie firiem. A tam ten štát e, zohráva primárnu úlohu, pokiaľ ide o základný výskum hlavne. A pokiaľ ide o ten development, o ten vývoj, to už často preberá súkromný sektor. Ďakujem. Ďakujem pekne. Ďalej pani Víring v mene ALDE. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja mám zo pár poznámok. Moja skupina ALDE považuje tú excelentnosť za to kľúčové, za to najdôležitejšie. Excelentnosť, špičková kvalita, to znamená byť v popredí celosvetovo a byť konkurencieschopný v oblasti vedy. Ako už povedali pedačníci, členské krajiny musia splňať podmienky a musia splňať prijaté dohody. To, čo slúbili, musia aj dodržiavať. Teda musia investovať vo výške 3 HDP do vedy a inovácií. A žiadna česká krajina zatiaľ túto podmienku nesplňa. A toto je potrebné aj viac zdôrazniť, hlavne teda v rade. A teraz štruktúrálne fondy. Je dôležité, aby sa tieto fondy náležite používali. A pokiaľ ide o vzťah k horizontu 2020, respektíve horizontu Európa, e, tam je dôležité, aby podmienky stanovovali členské štáty sami, ale mm, naozaj len tie excelentné projekty budú mať možnosť tieto fondy získať. A prosím, neberme to ako štátnu podporu, to je logické. Zo 100 prejsť na 120 miliárd, toto je podľa mňa opravená požiadavka parlamentu a je potrebné sa ňou seriózne zaoberať. E, Všetci, ktorí e, sa zúčastňujú rozhodnutí, e, to musia zvážiť, lebo je to naozaj kľúčové pre našu budúcnosť. Základný výskum ten by som chcela zdôrazniť, lebo tu veci môžu naozaj zlyhať. Ale ide predsa o základ našej budúcnosti aj po Horizon Europe. Základný výskum je alfa a omega, prosím, nadalej sa mu venujme. A ešte spolupráca s priemyslom. To je ďalšia dôležitá vec. Aj finančné vstupy na inovácie a výskum toto je kľúčová oblasť. Spolupráca so súkromným sektorom tá nám umožní byť konkurencieschopný globálne. Ďakujem pekne. Ďakujeme pekne. Pani Delinde za zelených. Pán, prepačte, prvne sa predseda. Áno, dnes IPCC prišiel s prevratnou správou najlepších eh, celosvetových eh, klimatológov Správa BBC e, to sumarizovala e, v troch slovách. Konajte teraz, idioti. To sú slova, ktoré veci adresujú nám politikom. Mali by sme počúvať e, a týka sa to aj horizontu Európa. Musíme robiť viac, aby sme využili plný potenciál v oblasti výskumu a inovácií na zmenenie klimatických zmien, aby sme sa prispôsobili zmenám, ktoré sú nevyhnutné alebo ktoré už nastali minulom horizonte 2020 sme dali na komicky orientované projekty určité prostriedky, ale v správe Dvora auditorov e, z toho vyplýva, že 5 percentuálnych bodov sme držali. To sa mm, tejto správe e, spochybňuje aj to, či všetky projekty, ktoré boli e, do tohto cieľa e, zaradené, či naozaj prispeli k zniženiu klimatických zmien. Čo musíme urobiť? Tri veci podľa mňa. Poprvé, podstatne zvýšiť prostriedky na klimatické projekty, potrebujeme silnejšiu reguláciu, aby sme tie ciele aj dosiahli a potrebujeme silnejšiu reguláciu, ktorá zabezpečí, aby sme všetky tie klimatické projekty nastavili tak, aby prispeli k zníženiu klimatické zmeny alebo adaptácii na ňu. Čiže, na, vážení panelisti, moja otázka pre vás. Aké závery vy e, z dnešnej správy IPCC vyvodzujete? Čo musíme urobiť, e, aby naozaj horizont Európa dosiahol plný potenciál, aby sme e, naozaj naše parížské sluby mohli dodržať? Ďakujem pekne. Ďakujeme pekne. A teraz GUE keďže z vážených kolegov neprišiel na zasadnutie nikto z mojich kolegov, tak e, ak dovolíte, ja by som vystúpil. Budúcnosť horizontu Európa musí zohľadňovať e, dopravu, vesmír a tak ďalej. Naozaj sú to pokrokové oblasti a práve tam by sa mohli dosiahnuť najväčšie pokroky. Čiže máme tu uhlíkové, um, Máme tu vodíkové palivové články a máme tu uh, ďalšie e, veci, uh, ktoré sa prejavujú v sektore dopravy. Potom máme ale iné, iné odvetvia, ako napríklad zdravotníctvo alebo biológiu. Biológia, tu sa snad nemusím ani púšťať do detajlov, Tretia oblasť, eh, humanitné otázky a spoločenské otázky. Máme tu naozaj mnoho nových civilizačných aspektov, ktoré sa prejavujú v veľmi rýchlom tempe. Čiže musíme naozaj eh, náležité úsilie venovať aj tejto oblasti eh, výskumu. Mám na mysli základný výskum. A potom náležitá rovnováha medzi základným výskumom a ďalšími fázami výskumu. Neviem, e, či to percento z celkového rozpočtu, ako je nastavené teraz, je zodpovedajúce, je tým náležitým vyvážením, ale ako povedala panelistka, je dôležité kombinovať nielen teda e, základný výskum, aplikovaný výskum, ale aj spolupracovať e, s odvetvím, priamo s priemyslom, lebo výskum a inovácie, tie najväčšie, najväčšie investície prichádzajú práve v spolupráci so súkromným sektorom. No a ani som nevyčerpal dve minúty. A teraz ďalší tie spravodajcovia, pani Lamato, tá tu nie je. Pani Kapel som tu chvíľu videl, ENF ale odišla. Čiže teraz dávam slovo pani Katajnen. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja som spravodajkynia, takže mám 3 minúty, ak sa nemýlim. Je to tak, že? Dobre, ďakujem. Takže vážení spravodajcovia, kolegyne, kolegovia, silný rámcový program naozaj potrebujeme, aby sme podporili tú špičkovú kvalitu a inovácie. A navýšený rozpočet e, samozrejme veľmi vítame. Zlepšuje naozaj veľmi úspešne veľmi podstatne program Horizon 2020. Ja som spravodajkyňou vo výbore Agri a preto by sa chcel na tomu piatému klastru príroda a prírodné zdroje 10 miliárd e, na tieto účely naozaj v horizonte Európa potrebujeme. Potravinová bezpečnosť. Toto je vec, ktorá nie je samozrejme, samozrejme, pretože máme klimatické zmeny, ktoré tu pôsobia a tie 10 miliárd na investíciách naozaj nie je priveľa. V časoch, kedy viac než 800 miliónov ľudí celosvetovo nie je dostatočne e, vyživených, trpia pod výživou e, a keď e, náš náš potravin, náš jedálniček, tak povediať, pozostáva primárne z 12 základných rastlín. Toto podľa mňa e, naozaj nie je privysoká suma. Potrebujeme naozaj využívať našu prírodu udržateľným spôsobom. Polnohospodárstvo musí nájsť takéto riešenia a toto je tá aplikovaná veda. A to sú tie praktické kroky a preto chcem podporiť to, čo povedal jeden z panelistov, teda, že pokiaľ ide o mieru implementácie alebo implementáciu, potrebujeme aj takéto konkrétne veci. Zapojenie farmárov, podnikateľov, e, potrebujeme výskum na takéto najzákladnejšej úrovni. A takto mm, môžeme zmeniť aj to naše nahliadanie na celkovú problematiku. Mám na mysli obehové hospodárstvo, mám na mysli zohľadňovanie lesníctva, potravinárstva, taktiež narábanie s plastami, snaha nahrádzať plasty. A keď hovoríme o vode, to nie sú len moria a oceány, sú to aj e, jazera, rieky. Je dôležité, aby tie projekty boli nastavené tak, aby sme dosahovali synergiu aj s inými programami. Toto je vec, o ktorej sa už hovorili. Takže klaster 5 je potrebné naformulovať tak, aby sme dosiahli ciele SPP spoločnej plnotvárskej politiky, ktorá sa mení a tam sa tiež e, výskum dosť e, zdôrazňuje. Takže ja dúfam, že stanovisko z výboru Agri bude zohľadnené, hlavne pokiaľ ide o spomínaný klaster 5 a ja dúfam, že parlament e, podporí tých 10 miliard na tieto účely. Ďakujem pekne. So, thank you, madam, that you passed only... Uh, Ďakujem pekne. Vy ste tiež prekročili čas len o nejaký 10%, aj keď ste spravodajkyňou. Takže ja by som vás nechal hovoriť dlhšie. No a teraz ďalší spravodajca z Regi, pán Fan Nistleroy. Nech sa páči, máte 3 minúty. Áno, ďakujem veľmi pekne. Naozaj ma mimoriadne teší, že som tu, že môžem nie škodiť, ale prispievať tomuto cieľu. Aj keď sme sa tomu už venovali niekoľko rokov. Čo sa však stalo, v regionálnej politike my sme túto politiku zmenili tak, že sme tam dali ex ante kondicionalitu a členské štáty a komisia mm, sú tými prvými v tej najväčšej časti. E, je tam tých 48 miliard na výskum a inovácii. To bola taká pomalá revolúcia v tomto sektore a môžem povedať, že tento vynikajúci horizont, má, v rámci toho máme e, lietadla, Airbus, ale možno, že by sme mali toto bol vynikaj, vynikajúce lietadlo, ale mali by sme práve tie prístavné dráhy zlepšiť, aby sme to vylepšili, pretože tu je otázka otázka vlastníctva, ale niekedy je tu aj teritoriálna dimenzia tejto záležitosti. Keď sa zameriame na mladých inžinierov, na priemysel a to my nazývame eh, inteligentnou špecializáciou. Takže je preto veľmi dôležité, aby členské štáty spolu so svojimi partnermi zvolili, e, si vybrali z týchto možností z vedy. A toto je veľmi dôležité. A preto ja ako spravodajca hovorím áno na tento návrh Európskej komisie využiť týchto 5 prekonať horizont alebo nejakým iným spôsobom dosiahnuť lepšie výsledky vedeckého výskumu v regiónoch, mestách a v tej E, teritoriálnej dimenzii. Teda my hovoríme, áno, nie tie peniaze e, napumpovať najprv do Bruselu, ale priamo do regiónov, do regionálnych aktivít, tam, kde sa robí tá inovácia. To je tretia časť vášho programu. Teda je to rada pre inovácie, ktorá do toho vstupuje. Teda musíme robiť tieto veci iným spôsobom. Teda je to, e, nie je to základný vývoj, nie vy, vy si zvolíte tie e, in, inovácie. To bola moja prvá pripomienka. Druhá pripomienka je wow, áno, tá, tá ťažká záležitosť je, že mladí ľudia veľké časti e, Európy opoču, opúšťajú. Z Polska odišlo 50 mladých ľudí a toto bude toto bude pokračovať. E, Výťaz berie všetko. A my máme veľa peňazí a my naozaj chceme pokračovať v tom, aby sme jednu petinu nášho rozpočtu využili na túto excelentnosť a to z dola. Nahor je to ústredne riadené a my sa tešíme na tieto synergie by som to nazval. Ja moju správu predložím čas, môžete ju zobrať do úvahy a potom tam budú centra excelentnosti a iné nástroje, rast zamestnanosti a tak ďalej. Áno, ďakujem veľmi pekne. Áno, takže tuto je teda 10% prekročený čas a teraz Musíme dať slovo ostatným účastníkom. Pani Konklonáty, máte slovo, takže máte času stále dosť dve minúty. Ja som veľmi pozorne počúvala, čo sa tu povedalo aj predsedníctvo. Áno, excelentnosť, to sme počúvali o tom veľa, keď ehm, hovoríme o riešení týchto problémov. už ako vyriešiť tie problémy, keď nebudeme, eh, keď nebudeme mať tie najnovšie vedomosti, keď nebudeme úplne najlepšie pripravení, keď nebudeme mať špičkový výskum v Európe. Musím s tým súhlasiť. Máme svoje nástroje solidarity, ktoré mm, tiež potrebujeme, ale okrem toho potrebujeme čeliť aj globálnym výzvam a toto je podpora výskumu, ktorá je dôležitá. A ja si myslím, že musíme spoločne ako parlament toto znovu a znovu počiarkovať, že toto nie je dostatočne financované. A spomínam si, že pred desiatimi rokmi v našom fínskom parlamente sme povedali, že to nie je možné, že krajina má národný rozpočet, svet a teraz my budeme čakať na to, že Európa nás bude eh, financovať ďalej. Takže E, musíme to všetci povedať aj doma. Keď chceme z tohto výskumu vyťažiť čo najviac, musíme to financovať tak na európskej, ako aj lokálnej úrovni. No a to posolstvo, ktorý povedal pán Nika, že nemáme dostatok ľudí. No už e, tu my máme takú helsinskú výzvu, takú myšlienku, ktorá sa nazýva helsinská výzva a to je Mm, mm, tá myšlienka, ako tá sa pripravovať na tento koncept alebo ako pristupovať tomuto konceptu. Čiže mali by sme cezhraničné vedecké skupiny a mm, oni sa stretávajú, rozprávajú sa e, s, s možnosťami financovania, teda s finančníkmi a e, je a ako normálny politik alebo normálna matka si rozprávajú, aké majú myšlienky myšlienky a tieto myšlienky musia predstaviť za niekoľko, za niekoľko minút, takže ja by som takéto chcela, keby sme, chcela aby sa takéto niečo robili aj na našej úrovni, teda naozaj musíme e, získať povedomie pre tieto dobré myšlienky. Ja, že, ja si myslím, že už sa vyjadrili všetci účastníci, ktorí sa hlásili o slovo. A teraz môžeme prejsť na druhú časť nášho stretnutia. Po druhej strat, časti stretnutia opäť otvoríme diskusiu na odpoveď na tieto otázky. Čiže budú odpovedať panelisti všetci spolu naraz. Takže teraz sa obrátime na pána Dominika Geleka Takže nech sa páči, máte slovo 10 minút. Ďakujem pekne, pán predseda. A budem hovoriť po anglicky. And I will address, uh... A ja budem sa venovať viacerým uh, problematickým oblastiam v mojom príspevku. Toto už bolo nadčrtnuté mojimi predrečníci, takže tuto budete mať nový pohľad na vec. Nebudem sa špecificky zameriavať na európsku úroveň a na horizont Európa. Ja som z OECD a viete, že veľká, veľká časť EU e je e, aj v OECD, Korea, USA, ale teda my máme širšiu vedeckú základňu, Takže toto ja budem e, sa odkazovať na tento kontext, čiže tu máme kapacity verejných orgánov, ktoré vplývajú na smerovanie inovácií a to je presne to isté, e, na čo sa zameriava Horizont Európa. A potom ďalšia e, vec, e, Európa vo svete a tretia záležitosť sa týka riadenia a určitej orientácie na horizont Európa. Takže ja sa ospravedlňujem. Toto je mm, veľká obrazovka a veľká miestnosť, ale malý obrázok. Takže mm, tuto Ide o rozšírenie riadenia a ten, toto riadenie OECD, teda tá dolná krivka, e, OECD je vrchná krivka, dolná krivka, to sú podniky, takže od finančnej krízy sme zaznamenali stagnáciu a aj trošku možno pokles, pokiaľ ide o investície do výskumu, ale investície zo strany podnikov sa pomaly zvyšovalo. Takže toto je pohľad ECD a keď sa pozrieme na európsku úroveň, vidíme takú istú krivku e, stagnáciu a rozšírenie riadenia a podnikov. Takže keď sa pozrieme na to v rámci Európskej únii, na vnútroštátnej úrovni, tu máme viacej investícií do e, výskumu a vývoja, takže e, všetky krajiny zaznamenali stagnáciu alebo signifikantné zníšenie, pokiaľ ide o investície do výskumu a vývoja. Takže celkovo možno povedať, že sme zaznamenali eh, pokles o 3 až 4 percentuálne body do vývoja výskumov a aj keď vieme, že peniaze nie sú všetku, všetko, predsa len peniaze majú určitý dopad a je tu aj teda finančné finančná angažovanosť a táto, tieto financie značne poklesli. No a keď sa pozrieme na tie popredné technológie, pani Hrlička sa venovala už aj umelej um, inteligencii a toto v tejto oblasti absolútne chýba. A i um, sa robilo výlučne 40-40 rokov len na univerzitách a teraz sa to pomaly presúva do podnikov a teraz je možné do toho investovať 40 miliard dolárov do umelej inteligencie. Takže naozaj sú tu veľké plány v Európe, pokiaľ ide o umelú inteligenciu aj v ostatných častiach sveta. Ale pravda je taká, že to smerovanie rozhodujú firmy a samozrejme niektoré z nich sú e, európske, teda tu vyplýva z toho otázka, aká je kapacita riadenia a ako riadiť tieto inovácie. Áno, teda sú to daňové úvery, ktorými sa financuje vývoj a výskum, teda to je podpora toho riadenia, nemám to štatistike, ale tieto daňové e, úvery by nemali zasahovať do smerovania investícií, do výskumu a vývoja. Takže toto, e, to, toto nie, e, to, to, toto, toto nie toto sa musíme zamerať sa aj na trhovo orientovaný výskum a to si musíme neustále uvedomovať, ale samozrejme vlády na to majú stále nižší vplyv No a potom e, globálne európsky podiel klesá, teda toto je tá dolná krivka e, na pravej strane je e, Čína, čiže toto nie je len Európa, ale to je aj USA. Keď sa to porovná z finančného hľadiska globálne, tak keď sa pozriete na tieto eh, rámcové programy s ostatnými programami USNIH, eh, tam je 32 miliard dolárov, takže my sme tam e, využili oveľa viac prostriedkov v rámci Horizont Európa. Aj NSF robí len ten základný výskum v, Euro- v USA. Tam je 6 miliard dolárov. Takže áno, horizont Európy je veľmi dôležitý. Nie je to málo peňazí, ale nie je to nič mimoriadného. Nemali by sme naozaj eh, preáňať, alebo nemali by sme podceniť, čo s týmito peniazmi môžeme urobiť na takejto globálnej úrovni. Teraz mi dovolte, aby som sa pozrel na ďalšie podmienky, ktoré sa týkajú horizontu Európa, čo chceme dosiahnuť mimo eh, tých finančných záležitostí. Čiže nemali by sme myslieť len v podmienkách e, výdajov na výskum, ale tieto musia byť aj efektívne. A Európa, my máme tento rámcový program, my ako Európania, a potom máme 28 krajín. Máme 28 vnútroštátnych trhov pre produkty, čo, si predstavujú, čo predstavuje úžasné náklady pre startupy. Startupy potrebujú medzinárodný trh, no a pokiaľ ide o to prerozdelenie aktivít, to je veľmi eh, komplikované. Kapitálové trhy krajín no už vieme, že nemáme eh, kapitálový trh v Európe, najmä pokiaľ ide o rizikový kapitál. No a s tým postupujúcim Brexitom sa to celé eh, komplikuje. No a potom hlavným nástrojom pre umelú inteligenciu eh, my, by bol tento trh, datový trh, ale my nemáme jednotný datový trh v Európe. Keď sa pozriete na tú cestu, ktorú ešte musíme prejsť ako Európa. Táto cesta je ešte veľmi dlhá. Môžete na to investovať veľmi veľa e, financií, ale keď nemáte tie správne podmienky pre výskum, či už súkromné alebo verejné, ďaleko sa nedostanete. A tiež tu už odznelo, že sú, to probl- že sú tu problémy s týmto rámcovým programom, pretože je to veľmi komplikované. Sú tu tie ciele, napríklad relevantnosť misií, e, k tomu sa venuje generálne riaditeľstvo, tá excelentnosť. Toto nie je vždy celkom kompatibilné, lebo sa to neuberá vždy tým istým smerom. No a potom, čo za to, no už vieme, že je tu tendencia k, ako eh, koncentrovať sa na tú excelentnosť namiesto inkluzivity. Takže toto je multiplicita cieľov a zúčastnených strán. To môže byť príležitosť eh, keď sa pozrieme napríklad na dosiahnutie tohto programu, ktorý bol značne obmedzený. Takže tu sa musíme spájať so zúčastnenými stranami, musíte podporiť pákovým efektom svoje vnútroštátne rozpočty, čiže 10% na rozšírenie, 90% to je vnútroštátne riadenie, keď pôjdete až do rámcové, teda keď budete pod tým rámcovým programom, pravdepodobne ďaleko sa nedostanete. No a potom toto je e, taký permanentný vývoj počas storočí. My sme na predcha- predchádzajúcich diskusiách toto počiarkli. A chcel by som spomenúť ešte jednu vec, ktorá bola známa ako pastérov kvadrant ten nám hovorí, že tuto nie je proti rečenie medzi základným a vyšším vývojom. Áno, a sú tu vývojári, výskumníci, tí sú dôležití, ale mm, to môže byť z dlhodobého, krátkodobého hľadiska, ale tým princípom je vždy excelentnosť. Ale vy môžete robi, robiť tento základný výskum aj na misiách, ale keď to má mať dlhodobý dopad, tak by ste nemali mať len krátkodobý dobré ciele a krátkodobé misie. Takže toto je základný výskum v tomto programe. Takže aby som to ukončil, keď chcete zvýšiť túto štruktúru, ktorá nie je taká veľká, tak musíte tam zaprancovať aj komplementárne doplnkové misie. Potrebujete koherentnosť, partnerstvo v rámci vnútroštátnych programov a musíte do toho zakomponovať aj základný výskum do srdca tohto programu. Ďakujem pekne. To bol pán Gelek. No a posledným panelistom je profesor Januš Bujec, Bujnický. Máte slovo. Ďakujem pekne. Vážení eh, eh, členovia výberu ITRE, E, úvodom by som chcel reagovať na otázku, ktorá tu e, zaznela a kde sa v tomto cykle investícií, vedy, inovácií nachádza občan, európsky občan. Hovorilo sa o mnohých dôležitých veciach e, zásadného významu pre EÚ. EU Ehm, napríklad vedecké zistenia. Ehm, správa IPC ponúka e, vedecké podklady, dôkazy. Vedci zvládli svoju úlohu a snad to zrel čas, aby politici konali. Otázka by snad, snad mala znieť, znieť, kde sú tí politici, ktorí by vlastne uh, sa odrazili od tých vedeckých poznatkov a dôkazov. Ak mm, týmto preklopíme do, preklopíme do európskeho horizontu a hovorí k vám aktívny vedec, asi je dôležité zadefinovať e, zámery partnerstva a vôbec zamyslieť sa nad tým, ako sú zadefinované. Myslíme si, že v tomto procese je nevyhnutné vtiahnuť do hry všetky zainteresované strany a zabezpečiť ich silnú spoluprácu. Výskumná obec, občianská spoločnosť, členské štáty by mali byť zaangažovaní. Každý e, e, prispiete svojou hrivnou. No a aby som nadviazal na tie veci, ktoré tu už rezonovali. Tie misie zámery by mali vychádzať z kolaboratívnych projektov. No a to e, znamená aj určitú mieru inkluzivity. E, je treba riešiť veľké problémy, e, hlavné výzvy, ktorými sa potýka Európa a ak sa máme potýkať úspešne s týmito výzvami, tak základný výskum musí mať svoje miesto. Partnerstva, predovšetkým inštitucionalizované partnerstva, by mali byť vzaté v úvahu len vtedy, ak ponúkajú jednoznačnú európsku pridanú hodnotu. E, to znamená, treba spolupracovať so všetkými zaangažovanými a všetci musia ťahať za spoločný koniec. No a čo sa týka nástrojov, ktoré sú k dispozícii, granty by mali byť hlavným nástrojom pre financovanie výskumu a inovácie. A tieto granty by mali byť k dispozícii v rámci každého z troch pilierov. Otvorená veda, e, globálne výzvy, e, odborová konkurencieschopnosť a otvorená inovácia. Základný výskum e, by mal byť podporovaný všetkými piliermi, nie len zložkou ERC. To zároveň znamená, že pilier 2 by mal e, byť postavený na tom, e, že e, bude realizovaný prostredníctvom otvorených víziev týkajúcich sa kolaboratívnych výskumných projektov, teda úrovne TRL od 1 do 8. No a čo je najdôležitejšie, je zjednodušiť postupy a žiadosti o granty, o nenávratné príspevky. Európa granty v rámci Európskeho horizontu by e, mali priniesť niečo úplne nové z hľadiska simplifikácie a rýchlosti. To je dôležité pri reagovaní e, na naliehavé problémy, tak ako ich vníma verejnosť. Gro mojej, mojho vystúpenia by som chcel venovať predovšetkým tejto problematike zdieľaniu excelentnosti. A e, zároveň, to je môj pohľad na to, e, to znamená aj rozšírenie participatívneho prvku. Myslíme si, že to je asi to najdôležitejšie posolstvo. Excelentnosť už existuje v, tých, v tej EU e 13 v tých, ktorí e, vytvárajú e, tú, tú živnú pôdu. Ale zdá sa, e, že v niektorých štátoch akoby nebola vôľa otvárať sa a napredávať smerom k excelentnosti. Teda inkluzivita nevylučuje excelentnosť. Naopak, Môžeme vychádzať z excelentnosti, ak sa z toho ťaží v rámci celého systému e, súčasné aktivity, ktoré rozširujú túto základňu, sú dobré. Takisto aj zvýšenie rozpočtu je dobrá myšlienka, ale rozširovanie participatívneho aspektu vo všetkých oblastiach e, vedy v Európe by malo byť vnímané ako e, ako prvok, ktorý ide naprieč celým programom, ako horizontálny prvok. Ak to mu tak nie je, tak eh, prispieva to k segregácii. Myslíme si, že ten princíp excelentnosti musí byť smerodajný a eh, musíme eh, byť veľmi dôslední pri stanovovaní konkrétnych cieľov to je nápomocné pri dosahovaní e, zámerov. Napríklad e, takým cieľom, konkrétnym cieľom by bolo, mohlo byť napríklad zvýšenie participácie zo súčasných 4% na 10%. To je jednoznačne formulované. A na to môžu byť e, naviazané kroky a opatrenia, aby vytýčené ciele boli naplnené a takisto e, konzorcia by mali byť motivovaní, e, motivované, aby e, vlastne sa snažili rozšírovať počet a aj profil účastníkov, tú participatívnosť procesu. Čiže musia byť dobré hodnotiace kritéria, vychádzajúce z excelencie, excelentnosti a, a potom aj výberové kritéria by mali byť modifikované uprednostniť tie, ktoré podporujú rozširovanie tej základne. Toto je motivácia, ktorá prispieva k posilneniu participatívnosti. Teda máme už skúsenosti e, s tým, že určité mechanizmy fungujú tak, ako chceme. A ak by som mal ďalej rozvíjať túto myšlienku rozširovania particip participatívneho faktoru, tak určite e, je potrebné e, e, posúvať synergie. Asi nie je dobré mať nejaké paralelné programy, akýsi Európsky horizont a okrem toho hlavného. Myslíme, že to je veľmi nebezpečné a skutočne to nahráva kanibalizácii. To tu už rezenovalo, pretože to by mohlo kanibalizovať všetky tie dobré funkčné mechanizmy. Teda a program Európsky horizont sa týka krajín a štrukturálne veci sa týkajú regiónov. A tak by to malo zostať. Štruktúrálne fondy e, majú byť zamerané na regióny. Neslobodno e, to e, kombinovať, pretože potom vlastne sa oslabujú aj veľmi dobre myslené motivačné schémy Skutočne rozširovanie by malo vychádzať z tých, ukazov, z tých ukazovateľov, ktoré sa využili už pri horizonte 2020. Myslíme si, že vynikajúci mechanizmus je pečať excelentnosti, seal of excellence, a malo by sa pritom vychádzať z pravidiel Európskeho horizontu. Vrátanie e, ustanovení upravujúcich štátnu pomoc. Chcel by som venovať pozornosť viacerým aspektom, o ktorých sa tu hovorilo, napríklad financovanie výskumníkov. Je veľký rozdiel v názoroch, e, čo sa týka možného dosahu to nemusí byť by previazaný na potenciál alebo excelentnosť, ale časovo je to naviazané len na výšku finančných prostriedkov, ktoré sú k dispozícii je často potrebné posilniť inštitúcie v členských štátoch, tých, ktorí rozširujú tú základňu. A to nielen v Európe, ale v globálnom meradle. Čiže je potrebné navýšiť to vrece peňazí v rámci európskeho horizontu a sústrediť sa na tých, čo už majú preukázaný potenciál, aj na tie, ktorých potenciál zatiaľ ešte nebol presne využitý. Takže vytýčený časový rámec bol dodržaný. Teraz dávame slovo spravodajcom opäť v tomto druhom bloku. Prvé, ako prvý dostane slovo pán Nika. Ďakujem. Chcem sa poďakovať eh, za vaše vyjadrenia. Zdá sa, že ste eh, poukázali eh, najmä na význam dobrých kritérií tu nejde o excelentnosť versus rozširovanie tej základne, ale naopak treba sklbiť excelentnosť s tým rozširovaním základne. Ja by som chcela ešte niečo doplniť k tomu môjmu predošlému vyjadreniu. Niekto sa ma pýtal, ako chápem EÚ na prvom mieste, ale keď som povedal, že nemáme dosť peňazí pre celý svet. Me- medzinárodná spolupráca nie je čosi, čo spochybňujem ja som sa snažil poukázať na to, že v niektorých aspektoch musíme pomôcť Číne. Keď sa zamyslíte nad grantami e ERC, 80 prostriedkov, ktoré idú mimo Európy, končia v Číne. V univerzitách, e, výskumných ústavoch v Číne. Ale čo sa udeje potom ako je pridelený grant. Európske peniaze my prispievame k rozvoju rastu čínskeho, čínskej ekonomiky. A pritom každý z panelistov hovoril o tom, kde stojí EÚ, kde stojí e, v rámci medzinárodnej konkurencie. E, pravidlá musia byť jasne dané. Ak dávame svoje peniaze, musíme mať jednoznačné kritéria. Ak niekto nie je európskym občanom a ide napríklad o ne, e, nevratný e, prísprevok na doktorskú prácu, tak e, treba to orientovať na také práce, z ktorých má prínos aj EÚ. Ak tomu tak nie je, e, tak potom sa týmito peniazmi vôbec nepomôže dosiahnutiu toho, toho kľúčového zámeru. To znamená urobiť z Európu, Európy popredného globálneho hráča. Ak hovoríme o rozširovaní základne, e, to znamená, že potrebujeme mať takých, ktorí e, e, sa môžu vyjadriť k rozhodnutiu vo všetkých štátoch. A pritom dobre vieme, že mnohé štáty EÚ sú čistými prispievateľmi. Donorské štáty sa stávajú k tomu, e, že chceme mať jasno v tom, kam dáme peniaze. Nemôžete si len tak použiť peniaze, ktoré poskytneme Donorské štáty jednoducho majú slovo. Musia byť vzaté v úvahy ich požiadavky, pretože oni dávajú peniaze. Ja nechcem zachádzať ďalej vo výčte e, príkladov. E, toto je verejné vypočutie a chceme reagovať na všetky tie nedostatky, tak musíme mať e, jednoznačné kritéria a každý e, musí fungovať e, tak, že dodržiava tieto kritéria ERC aj všetci ostatní. ERC by mal dosiahnuť mieru úspešnosti 20 Ale pokiaľ by sme to preklopili do, eh, do právne, právnej terminológie, eh, samozrejme požiadavka je mať 100% úspešnosť. shadow meetings. We are just at the E, takže sme na začiatku, e, ter, e, teraz sme mali prvé stretnutie tieňových spravodajcov, budeme mať dva ďalšie. A to sú všetko tie krvočeky, ktoré prispievajú k tomu, aby sme vypracovali dobrú správu. A, a to za príspevku výskumníkov aj všetkých ostatným Spojené kráľovstvo je v tejto správe e, v postavení členského štátu. Čiže je to EU 28. Čo? Myslím, že ste sa dotkli veľmi dôležitej problematiky. E, ide tu o vedcov, ide o vzdelaných ľudí, absolventov vysokých škôl a tí sa presúvajú, e, tak je tomu v Českej republike. A Rakúšania a Nemci e, majú osoch z našich vysokoškolských e, vzdelaných lekárov, vedcov. Skutočne dochádza k takémuto odlivu. Pán Eller vystupí o čosi neskôr Takže dáme slove, slovo pani Ruiz, ktorá je tieňovou spravodajkyňou za socialistov. Nech sa páči. Ďakujem pekne. Keďže ste mi opäť udelili slovo, ja by som sa rada dotkla veci, o ktorej sme zatiaľ nehovorili. Rodový aspekt. Fueron obligatoria a skutočne boli snahy už v minulosti vniesť určité kritéria, neboli záväzné, ale mali prispieť k zvýšenej účasti žien. Myslím si, že by bolo veľmi cenné, keby sme mohli konkrétne naviazať čas projektu na túto vec, nielen z hľadiska účasti, ale aj z hľadiska samotných štúdií. Treba sa zamyslieť nad sociálnym eh, dopadom štúdií, ktoré sú financované z peňazí v balíku Európskeho horizontu. A keď toto má eh, potom eh, celkový dopad na rodový aspekt. Veda by nemala prehlbovať túto nevyváženosť. Práve naopak do programov v väčšej miere by, e, mali byť, by mal byť vnesený e, rodový rozmer. Viacerí poukázali na to, že e, prešli sme ekonomickou krízou a preto to bola doba, kedy aj napríklad môj domovský štát si povedal, nuž, na vedu a výskum sa nebudú vykladať peniaze. A to bola chyba. Mali by sme hľadať také mechanizmy, ktoré umožnia členským štátom fungovať ako doplnok k tomu európskemu eh, horizontu. A možno by sme mali eh, mať eh, diskusiu o investíciách do vedy a výskumu a zamyslieť sa nad vôbec tým, že bol stanovený akýsi maximálny, maximálna úroveň 10 Ešte e, jedna poznámka k synergickému účinku. Myslíme e, si, a ja som tiež toho názoru, e, že máme jedinečnú príležitosť ťažiť zo synergického účinku. Mali by sme e, vo všeobecnej rovine e, skutočne e, hovoriť o synergiách, ale pretaviť to do aj konkrétnych činov konečne už v tomto prípade. Myslím, že sa to týka mnohých regiónov, ktorí by chceli participovať. Ďakujeme pekne. A teraz pani Virenk, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Ak dovolíte, zo pár pripomienok. Jedna vec, ktorá tu ešte neodznela a podľa mňa je veľmi dôležitá, to je časový faktor. Je dôležité, aby sme sa my tu v parlamente dohodli a potom teda ešte aj s radou a s komisiou Musíme sa naozaj dohodnúť na tom časovom rámci, aby nevznikla nejaká medzera, aby v nejakej fáze nedošlo k situácii, že nebude k dispozícii žiadne financovanie. A je naozaj potrebné konať rýchlo, aby mohla veda rýchlo napredovať, aby nedošlo k nejakému zastaveniu z nedostatku financií, lebo by sme naozaj celosvetovo zaostávali, čo by bolo teda polutovania hodné. To je prvá vec. Druhá vec, silnejšie zapojenie občanov. To tu odznelo. Máme tu 751 poslancov v Európskom parlamente, všetci sme priamo volení občancam, občanmi a my sme teda priamými zástupcami občanov. Ja som predtým pôsobila aj v inom parlamente, to bolo teda priame zastúpenie občanov. Horizon 2020, tam išlo o výskum, inovácie a o vytváranie pracovných miest. Pracovné miesta pre našich občanov. Každé euro investované v rámci Horizon 2020 sa prejavilo 11 eurami v hospodárstve a to išlo na prospech občanov. No a potom sa tu hovorilo o rôznych tematických oblastiach, napríklad zdravotníctvo a tieto tiež úzko súvisia so životom občanov. Čiže ak môžeme veci vylepšiť pre ľudí naozaj hmatateľne, ak sa to niekde dá, tak je to určite v oblasti komunikácie. Teda to, že um, sa publikujú nejaké nové štúdie, nové zistenia a tak ďalej, to občanov nezaujíma. Ich zaujímajú takéto hmatateľné, konkrétne veci a to je potrebné aj veľmi jasne prezentovať. O toto občania žiadajú od komisie, od parlamentu a od vedcov. Teda, aby vedci jednoducho vysvetlili, čo robia, čomu sa venujú vo svojej výskumnej práci No a potom to občania lepšie pochopia. Ďakujem pekne. Ďakujeme pekne. A teraz ja vystúpim. Vystala tu tá otázka, ako na jednej strane ostať otvorený, zachovať otvorenosť výskumu a na druhej strane, ako náležite peniaze investovať. cieľom dosiahnuť pridanú hodnotu, európsku pridanú hodnotu pre Európanov, a teda nie pre iných. Pani Katajnen. Máte záujem o druhé kolo otázky? Nie. Niekto ďalší, prosím, by mal záujem vystúpiť? Nie. Dobre. Tak teraz dáme priestor našim panelistom. Prosím, odpovedzte a začneme v opačnom poradí. Pán Vandenberge, to potom uzavrie, dobre? Takže nech sa páči. Ďakujem pekne. Ja by som reagoval na otázku týkajúcu sa synergie a štrukturálnych fondov Niektoré z iniciatív zamerané na špičkovú kvalitu a inkluzívnosť, napríklad program Era Chairs, e, takéto programy sa potýkajú s tým problémom, že to rozšírenie sa týka iba 5 rokov a nie je tam žiadny mechanizmus, ktorý by na to nadviazal. Takže sú určité obavy, e, ktoré nadnášajú e, špičkoví vedci, ktorí boli menovaní e, v otvorených súťažiach, v inštitúciách s grantami Era Chairs. A jeden z príkladov synergie by bolo umožniť využitie iných prostriedkov, napríklad zo študálnych fondov, tak aby mohli úspešné programy financované z rámcových grantov, aby sa dali financovať z iných zdrojov aby e, neboli v konkurencii jeden s druhým, aby nevzniklo to riziko, že nejaký program vypadne z toho zoznamu, lebo vieme, že sa to bude financovať zo štruktúrálnych fondov. Ďakujem. Ďakujeme pekne. Nech sa páči ďalší panelista. Áno, excelentnosť. To je slovo, ktoré počúvame stále dokola, takže niečo viac k tomu My chceme ten pojem trošku rozšíriť. Väčšinou sa to chápe tak, že vyberme ten najlepší projekt, vhodný pre náš fond. Takže tá excelentnosť na individuálnej úrovni alebo na úrovni individuálnych výskumníkov. Toto zvažujeme momentálne čiže širšia interpretácia excelentnosti na kolektívnej úrovni, excelentné výskumné portfólio. A to nemusí byť e, nejaký, nejaká zbierka excelentných individuálnych e, výskumných projektov. Napríklad e, vedci sa z zameriavajú na konkrétne vedecké otázky. A mnohí na tú istú otázku. Často sú tie motivácie rôzne, napríklad možnosť publikovať a tak ďalej. A potom sú tu mnohé ehm, otázky, to sú dôležité, ktorým sa ale spontánne vedecká obec ehm, vyhýba. čiže to tendencia byť konformný, keďže vás vyhodnocujú vaši kolegovia, chyba diverzita aj pokiaľ ide o tú populáciu výskumníkov z rodového hľadiska, z geografického hľadiska a tak ďalej. Takže je potrebné, aby sme prešli k takému vnímaniu excelentnosti, zlikať eh, teda eh, kolektívneho eh, sociálneho portfólia, teda takto by sme mali vyhodnocovať excelentnosť alebo teda špičkovú kvalitu. Nech sa páči ďalšia panelistka. Ďakujem pekne. A ja sa vyjadím tým otázkam excelentnosť. To je kľúčová. Ako v aplikovanom výskume, aj v demonstráciách, rovnako ako v základnom výskume. Je to ten riadiaci princíp, ktorým sa musíme riadiť vo všetkých našich aktivitách. Základný výskum, aplikovaný výskum a e, ďalšie súvisiace oblasti. Prosím, chápme to ako súčasť rovnakého hodnotového reťazca. Je to súčasť hodnotového reťazca. Všetko to tam musí byť. A už roky hovoríme o tej inovačnej priepasti alebo medzere, ktorú v Európe máme. A jediné riešenie, a preukazuje to každý inovačný, úspešný inovačný projekt, ktoré ukazuje, že čím e, viac aktérov spolupracuje v tom výskume, o to úspešnejší sme na tých rôznych úrovniach. Čiže ako sa to má prejaviť v praxi? Ja by som bola rada, keby tento celý hodnotový reťazec eh, sa odrážal v celom VFR v zmysle posilnenia. To znamená všetky kapitoly VFR a už tu máme dobré príklady, napríklad polnohospodárstvo, štruktúrálne fondy a tak ďalej. Bo otázka týkajúca sa rozpočtu. Naozaj ide o tú kritickú masu musíme prepájať Horizont Európa, rôzne financovania, členské štáty, štrukturálne fondy, priemysel. Štrukturálne fondy naozaj po roky e, pre mnohé rámcové programy sme hovorili o takomto prepojení, ale stále sa to ešte nepodarilo pragmaticky ani efektívne. A to je dôležité. Tiež to tempo je dôležité, čas a rýchlosť. Musíme mať e, napríklad implementáciu veľmi presnú umelej inteligencie. Komisia na tom pracuje a tiež dátová otázka, hlavne na úrovni B2B data. Klimatické zmeny, čo sa dá robiť? To je podľa mňa veľmi jasný príklad. Výskumu na tému klimatických zmien je veľa a je teraz často implementovať PPP majú množstvo technológií, pokiaľ ide o účinné využívanie energie priamej pozitívnej interakcii s klimatickými zmenami. Čiže tu už je potrebné pristúpiť k implementácii. Nič nechyba. A Čína. Podľa mňa som to povedala veľmi jasne. Čína je veľmi zacielená, koná veľmi strategicky a pokiaľ tu nebude reálna reciprocita, Nemôžeme byť naivní a musíme sa postarať o to, aby sme my v Európe mali naše vlastné silné stránky. Ďakujem pekne. Ďakujeme. Nech sa páči pán Palmovský. Ďakujem pekne. Ja sa na úvod vyjadrím k tomu, čo povedal pán Eller. Rád by som zdôraznil, že univerzity hovoria jedným hlasom, naozaj konzistentne, to robili ešte pred zverejnením návrhu komisie o horizonte Európa a aj potom. A spoločne sme predložili text parlamentu obom spolu s pravodajcom pred letom Univerzitné asociácie k financovaniu a tak ďalej, naozaj vychádzajúco zo skúseností. Takže my sme naozaj hovorili jedným hlasom aj dosť nahlas z oči voči našim vládam a budeme v tom pokračovať, pretože naozaj súhlasím s pánom Ellerom na 100%, že je kritické, aby sme my spoločne, parlament, komisia, ale aj rada, aby sme naozaj spolupracovali, aby európska veda mala to miesto, ktoré si zaslúži. kanibalizácia, toto je prvé obvinenie z tohto prečinu, ktorého sa mi kedy dostalo, ale chcem povedať, že ja som presne presadzoval opak. O čo myslo? Ja som chcel, aby sa výskum a vývoj stal tým kľúčovým v celom tom programe. Lebo tam nejde o peniaze, ide vlastne o tú mieru ambícií, ktoré si chceme v programe nastaviť. A samozrejme, že parlament si môže vybrať, pokiaľ ide o, o rozpočet, e, teda má do toho čo hovoriť. Ja by som bol rád, keby tá suma bola vyššia. Už som v úvode povedal, že si vážim e, neustále úsilie parlamentu o zvýšenie par, pardon, rozpočtu. Nie je to automatické. Ja viem, že e, vždy, keď niekde dáte plus, niekde musíte dať mínus, čiže je potrebné si vybrať tak toto skrátka pri rozpočtovaní funguje. Ale to, čo je pre nás kľúčové, to najväčšie pozitívum je zapojenie humanitných vied a spoločenských vied v celom tom uh, projekte. Mm, tie tam musia byť. A otázka znie, ako to urobiť čo najlepšie. A chcel som túto otázku položiť aj parlamentu. Ko hodnotám a to úzko súvisí aj so správou IPCC. IPCC poukázalo naozaj veľmi varovne na tie vedecké obavy súvisiace e, s vývojom klimatických e, zmien, s tým tempom. Čiže naozaj musíme investovať do vedy a my sme spolu s Bernskou univerzitou, oni sú špičkoví v oblasti klimatológie, sme eh, realizovali jedno podujatie. Komisia financuje tieto výskumy dlhé roky a chcel som to tu povedať, že je potrebné aj uznať to, čo sa tu už udialo. No a eh, vlastne správa IPCC poukazuje na to, že je tu veľký nesúlad eh, medzi tými politickými rozhodnutiami a konštatáciami IPCC už e, dlhé roky. Čiže tie zmeny, ku ktorým dôjde v spoločnosti a v ekonomike, ak nás občania podporovať nebudú, tak e, si fakt robím obavy, že nepochopia tie zmeny, ktorým v ich okolí vás rýchlejšie dochádza. Preto je potrebné široké povedomie, široké povedomie o týchto problémoch. A ešte posledná vec. O, synergi- o synergiách sme počuli veľa. A ja by som nám rád pripomenul, že ISEF má za cieľ aby sa tie rozdiely medzi regiónmi v Európe znižovali medzi tými, ktoré sú tam najlepšie a najhoršie. A plne podporujem, čo tu oznelo na tému synergie, že je tu skutočný potenciál, ale nestačí len horizont. Sú tu aj iné nástroje v rámci štruktúrnych regionálnych fondov, ktoré môžu výskumníkom pomôcť. A už úplne na záver. taký citát z Katovíc, komisár Mureš, ktorý na úvod povedal, že základná veda musí byť v jadre budúcnosti Európy e, približne. Čiže e, toto podľa mňa je krásne odráža celý ten obraz. E, zdá sa, že tu je také rozdelenie základná veda, aplikovaná veda, inovácie. A to nie je na mieste. Naozaj nevieme, čo nás čaká v budúcnosti, čo priniesie, čo bude tá ďalšia veľká vec. A preto dôležité, aby veda naozaj bola tým podivkom v celom tom horizonte Európa. Ja som sa zameral vo svojom prejave na tie oblasti, ktoré si podľa mňa v súčasných návrhoch zaslúžia väčšiu mieru pozornosti. Ďakujem pekne. Ďakujeme pekne. Ja by som teraz rád požiadal zástupcu komisie, Nech sa páči, pán riaditeľ, môžete vystúpiť. Ďakujem pekne, pán predseda. Komisia zriedka máva posledné slovo tu v Európskom parlamente, takže to vnímam ako veľké privilegium, ktorého sa mi dostalo. Dámy a páni poslanky, neposlanci, veľmi zaujímavé počutie, veľa vecí som sa naučil zase raz. Napríklad, že Horizont je veľký malý program. Veľký, vyzerá veľko, pokiaľ ide o financovanie, ten rozpočet, tak je dosť malý. Myslím, že Dominik Galek na to jasne poukázal. Čiže naozaj očakávania sú veľké z mnohých strán, od mnohých aktérov. Od tohto programu samozrejme všetky problémy sveta nevyriešime napriek tej značnej sume. My sme chceli uprednostniť, keď sme navrhli Horizont Európa, maximalizovanie dopadov tohto programu na hospodárstvo a spoločnosť. Naozaj sociálne a ekonomické dopady investícií prostredníctvom Horizontu Európa. Čo to znamená? Že si najskôr položíme otázku, aký dopad chceme dosiahnuť, akú hodnotu chceme pre spoločnosť a hospodárstvo vytvoriť. To je tá otázka, ktorú budeme klásť. A nie otázka, kto má dostať najviac peňazí, ktoré disciplíny skôr malé a stredné podniky alebo veľké firmy, ty alebo oni, v ktorej časti Európy. Nie, takto to nestojí. A zase nadviažem na Dominika. Je dôležité, aby sme sa trošku priblížili Číňanom, teda aby sme boli takí strategickejší. Teda, aby sme nepovedali, toto je program na financovanie, poďte si po peniaze. E, nie, e, musíme to trošku nasmerovať, nastaviť, čo chceme dosiahnuť v tomto programe tak zásadnom pre budúcnosť Európy. Teda postupne budeme prechádzať e, od programu financovania k investičnému programu, ktorý naozaj bude mať konkrétne prínosy pre spoločnosť, pre občanov a ekonomiku. A súhlasím s pani Víring, že dopad pre občanov je širší, než to, čo oni bežne vnímajú. Čiže uprednostňovanie toho dopadu konkrétnych prejavov. Chceme udržateľnosť, udržateľné ciele, cieľe udržateľného rozvoja. To je pre nás to kľúčové s tým, že ho konkurencieschopnosť v Európe, pre Európu, rovnako aj príspevok udržateľnosti vo svete, aby to išlo ruka v ruke s konkurenciou v oblasti priemyslu, produkcia a tak ďalej. To je taký systémový prístup, preto nerozmýšľame sektorovo alebo disciplinárne, pretože by to mohlo niektorých odradiť, niektoré sektory alebo výskumníkov, ktorí sa nebudú potom vidieť v tomto programe a tiež chceme dosiahnuť viac, než e, sa nám podalo v 2020, pokiaľ ide o zapojenie aktérov, zapojenie občanov e, pri príprave našich výskumných programov, pokiaľ ide o hľadanie riešení pre budúcnosť. Preto sme napríklad navrhli koncept misií. Ide o to, že to nebudú tu bruselskí úradníci, ktorí tie misie pos- poslania identifikujú alebo definujú, ale že to urobia aktéry spoločne eh, s občanmi. A potom my nastavíme už tie konkrétnejšie parametre. A tiež je dôležité obrátiť sa na občanov. My, keď stretávame občanov, za posledné mesiace sme mali úžasný príklad tuto vo Flámsku, Belgicku, kde 20 tisíc rodín sa zúčastnilo výskumu v Antwerpách, aby sa merala kvalita vzduchu. Čiže títo občania prispeli k tomuto výskumu a tieto výsledky boli potom mediálne oznámené. To bolo dobré to pre spoločnosť, pre, vetu a bo, pre, pre vedu a bolo to naozaj vynikajúco oznámené a komunikované. Čiže naozaj nebuďme proti technológiám a ne, nedajme technológie voči netechnológiám. My naozaj, čo chceme dosiahnuť týmto programom, je, že musíme začať investovať do transformatívnych inovácií, kde nepôjde o vplyv jedného projektu, ale o vplyv mnohých projektov, ktoré spolupracujú, aby sme dosiahli trvalo udržateľný rozvoj aby ľudia mali dnes z toho viac ako a, a potom aj po a, eh, zverejnení tejto správy, ale to sa nedosiahne jedným projektom, to sa dosiahne len neustálou snahou a pôsobením mnohých projektov a preto sa musíme pozerať na technológie, ale nie ilozofanie, ale musíme, musia tieto spoločnosti spolupracovať, pracovať spoločne, aj technologické vodcovstvo, aj čo povedala pani hrlička. Toto je veľmi dôležité. Toto je dôležité do budúcnosti. To nejde o to, aby sme hovorili o in, in technológiách. Nie to vyhrá tú hru, ale ide o to, aby sme do týchto technológií investovali. Takto sa dostaneme ďalej. Myslím si, že teraz by to bolo prikrátke, keby sme povedali, že komisia zabudla alebo opomenula spomenula investíciu do technologického vodcovstva. Je to súčasť tohto programu a toto sa navýšilo, ale naozaj by sme nechceli toto postaviť do pro protikládu tie, tento, apli, tento aplikovaný a základný výskum. Takže to, čo sme robili v Horizontu 2020, toto sme nepovažovali za užitočné, ale čo je užitočné je pozrieť sa na to, kto stanovuje tento program, či je to spoločnosť, alebo či sú to inovátori a potom už nezávisí od toho, či je to základný výskum alebo aplikovaný výskum. Potrebujeme dosiahneme všetko. No a teda e, ešte niekoľko slov, pán predseda, a potom to ukončím. Áno, zdieľanie tejto excelentnosti, toto je podľa nás tiež veľmi dôležité. Je to výzva, je to potreba, všetci sa tým musíme zaoberať a preto sme navrhli túto časť e, rozšíriť, zdieľanie excelentnosti. A naozaj toto chceme, tento program oveľa viac otvoriť, preto to ešte raz naformulovávame tieto, uh, tieto výzvy, spoločenské výzvy. Áno, a potom pokiaľ ide o tú pečať excelentnosti. To chceme, aby sme to všetko uľahčili, aby tieto synergie spolupracovali. My to chceme prepojiť na tú stratégiu a tak ďalej. Ale naozaj, naozaj, a to verím, že tu je všeobecná zhoda, že musíme si zachovať túto excelentnosť ako základné kritérium, ako reputáciu tohto programu, pretože excelentnosť nie je daná nie ste excelentní alebo nie ste excelentní. Tu ide o to, či aký je bude ten rámec programu a títo veci si to musia vždy zaslúžiť každým novým návrhom a pán Nika naozaj rád preto hovorím, že už tu máme e, viacero žiadosti o Nobelové ceny a musíme, to sa týka viac toho e, pra, pravidelného systému hodnotenia. My veľmi hrdo e, toto oznamujeme, takže musíme zabezpečiť, aby tieto siete, ktoré už existujú, boli otvorené a my prvý hľadáme riešenie, ale nemôžeme to urobiť tak, musíme to urobiť tak, aby sme sme neznižili excelentnosť a ako potom toto zmieriť, túto otvorenosť, ale zároveň si ponechať mm, čerpanie tých výsledkov. No už áno, toto robíme tým, že zabezpečujeme na každej úrovni regionálnej, vnútroštátnej a európskej. My zlepšujeme tieto podmienky rámcové, aby výskum stal atraktívny, aby inovátori mohli investovať, aby sa mohli pozrieť na to, aký je tam potenciál a aké perspektívne investície do toho budú vložené. A keď sa nám toto do, e, podarí, tak e, Európa bude tým správnym miestom pre nás všetkých. Takže pomaly sa dostávam k záveru, pán predseda. A Chcel by som to skončiť v mojom čase. Pán Eller sa pýtal, e, čo to je, čo spôsobí, že Európska únia bude vodcom eh, v Európe. Teda to je rýchlosť a je to aj rozsah teda rýchlosť znamená, že musíme e, robiť rýchle dohody, nemôžeme si dovoliť mať medzeru medzi prechodnom období medzi horizontom 2020 a horizontom Európa. A potom ten rozsah, to je ten rozpočet, ale nemôže, aj keď tento rozpočet je nízky, nemôžeme si dovoliť e, ísť pod to, No a potom ten rozmer to je výskum a inovácie, takže potrebujeme všetky technológie, všetky sektory, potrebujeme hospodárstvo, ale aj spoločnosť a všetci musia prispievať k úspechu tohto programu. Ďakujem veľmi pekne za pozornosť. Áno, ďakujem veľmi pekne za vaše záverečné e, príspevky. Pán Eller, ja to nechcem prehnať, ale Chcel by som len na záver stretnutia byť nápomocný. Boli sme za poslednú hodinu informovaní, že komisia k tomuto programu nevydá čiastočné všeobecné smerovanie a toto by potom viedlo k tomu, že budúci parlament to bude musieť robiť, čiže sa nám to nepodarí e, uzatvoriť do júna budúceho roku. Bude sa to musieť robiť, až keď bude ustanovená nová komisia. Znamenalo by to, že vlastne sa k tomu dopracujeme až na konci roku 2020 a na základe toho, čo ste povedali, akékoľvek ambície máme, musíme, musíme pozrieť, aké priority tam sú, aké zámery máme a či rozšírime alebo obmedzíme tento medzinárodný rozsah, ale áno, v tomto meniacom sa svete, ktorý je svetom konkurencie, kde ľudia nie sú obmedzení na svoje miesto bydliska alebo krajinu bydliska alebo na kontinent svojho bydliska. No už je jasné, že strácame takúto e, konkurencieschopnosť a ja by som vás chcel v tom naozaj podnietiť a myslím si, že parlament e, to bude chcieť robiť robiť na základe tých eh, predchádzajúcich zmien mm, v právnom základe. Tento parlament bude mať vyššiu ambíciu získať viacej peňazí. A tá prvá vec, ktorá je taká plauzibilná, aby sme sa venovali tomuto právnemu postupu a čo by sme si mali uvedomovať, že po Brexite Mm, ktorý nebude úplne úžasný. To bude ten e, základný bod zlomu a potom Európa musí e, rozhodnúť, čo je budúcnosť tohto projektu a keď tento ambiciózny mm, návrh komisie e, ktorý predložila komisia, keď to budeme predlžovať na rok 2020, keď budeme mať ambiciozne Ehm, ehm, nápady, keď to rozšírime, ale keď to nezvládneme, tak to bude hrozné, pretože už nebudeme na tej úrovni, ktorá sa od nás vyžaduje. A to nie je len otázka výskumu a tie nedemokratické spoločnosti. Tamto rozhodovanie je také efektívnejšie, že môžete poskytnúť tomuto pr- Čiže toto nie sú demokratické ambície, takže musíme rozmýšľať a konať rýchlejšie a otázka bude, mm, musíme sa rozhodnúť o tento problém a programe, ale to nie je len otázka rozpočtu, to je aj to, či do toho zainteresujeme aj uh, in, inovácie, ale tá komparatívna nevýhoda takýchto pomalých postupov bude vnímaná. Takže naozaj zaostávame, zaostávame nielen na základe tých čísel, ktoré to tu odprezentovalo OECD, ale aj pokiaľ ide o tú ambíciu, ktorú demokracie v Európe môžu poskytnúť. A preto moja prozba by bola, a, a aby sme tu len nesedeli ako poslanci a referovali. To musia byť naozaj spojená, spojená snaha. Keď sa budeme pridržať len mikrolobingu, tam nebudú len porazení a výťazí. My budeme všetci porazení a naozaj musíme sa pozrieť na to nastavenie a my musíme navýžiť tento rozpočet, musíme tieto ambície naformulovať a, a nesmieme postupovať takýmto technokratickým spôsobom. To je ten transformujúci sa prvok. Musíme sa obrátiť na občanov a ja si myslím, že to, čo tu napádame, to je ten spôsob a čo je tá tá hlavná politika, hlavný motor vo svete a v Európe. To musíme po, porovnať. Ďakujem za tieto naozaj veľmi vzácne pripomienky. Áno, tieto myšlienky tu boli zoširoka odprezentované, takže ja by som sa chcel poďakovať pánu Fandenbergovi, e, pánu Janošovi Bujnickému z Medzinárodného inštitúta molekulárnej a celulárnej biológie, tiež e, pánu pánu Gvelekovi z OECD, pani Hrdlička, ktorá je z Excelu a pánu Janovi Palmovskému, ktorý je generálnym tajomníkom mm, cechu výskumných univerzít. To bola naozaj veľká radosť pre nás, že sme mohli s vami toto prediskutovať. Naozaj to bolo veľmi príjemné. No, nie vždy sme spolu súhlasili, sme súhlasili, ale naozaj sme si rozšírili vedomosti o tejto téme a som presvedčený, že budúci parlament, dúfajme, k tomu bude pristupovať oveľa lepšie, ako sa to podarilo nám. Veľmi pekne ďakujem. Zajtra máme stretnutie koordinátorov o 9. hodine a o 10. hodine začneme s hlasovaním. Takže dúfam, že sa zajtra uvidíme. Dovidenia.